Dobré ráno vám všetkým, vážení kolegovia. A otvoríme rokovanie dnes do poludnia. Rád by som vám oznámil, že predseda Belgického senátu, pán Peters, božiaľ bol zdržaní rokovaniami, ktoré tu prebiehajú. Ako možno veľmi dobre viete, v súčasnosti prebiehajú veľmi intenzívne rokovania. Už niekoľko mesiacov s cieľom vytvoriť belgickú federálnu vládu. No a chceme vyjadriť našu plnú podporu pri týchto rokovaniach našemu kolegovi Majerovi, ktorý je zástupcom Senátu Takže poslal som e, svojho podpredsedu, podpredsedu Senátu, ktorý zastupuje predsedu Senátu Petersa. E, tešíme sa z jeho prítomnosti, bude nás prevádzať počas tohto rokovania. Toto rokovanie bude rozhodne veľmi zaujímavé. Práve vďaka osobnostiam, ktoré ktoré sa zúčastňujú, ktoré majú príležitosť zodpovedať ehm, na naše rôzne otázky a budú s nami zdieľať svoje reakcie a svoje názory. V prvom rade ehm, by sme, ehm, by sme pristúpili k predstaveniu správ, čiže jednotlivé pracovné skupiny predstavia správy zo svojho rokovania, ktoré sa konalo počas včerajšieho dňa. A chcel by som vám oznámiť, že už distribuujeme alebo čoskoro rozdistribujeme e, formuláre so žiadosťou o slovo. To je formulár, ktorý sa vyplňa pri žiadosti o slovo. Um, takže predseda, rovnako môžeme očakávať aj účasť Yves Leterna, belgického premiéra, rovnako aj aj predsedu e, Európskej komisie Jose Manuela Dura Baroza. Mojím cieľom je aby, eh, aby keď eh, vlastne začneme so zoznamom rečníkov, aby sme presne vedeli, ktorí sú tí kolegovia, ktorí sa hlásia eh, do diskusie. Takže aby sme nemali zoznam, ktorý sa bude neustále predlžovať, ale aby od začiatku diskusie bolo jasné, či vystupujú desiati alebo 50 rečníci. Takže prosím, treba, aby ste sa prihlásili rovno a podľa toho v podstate budeme vedieť aj vyčleniť čas pre jednotlivé vystúpenia. Bezprostredne ale môžeme hneď prejsť na správy, ktoré nám predstavia spravodajcovia z jednotlivých pracovných skupín. Slovo dám hneď na úvod predkladateľovi správy z prvej pracovnej skupiny, ktorá sa venovala tomu, aby rozmýšľala nad tým, aký typ rastu, aký typ zamestnanosti potrebuje Európa do budúcnosti. E, tejto skupine predsedal e, Miguel Portas a kolegyňa Maria Rena a predkladateľom je pán Bruno Tübens, ktorému dávam slovo a prosím ho, aby predstavil správu. ak by mohol, tak z tohto úplne novúčičkého rečnického pultu, ktorý je eh, k jeho dispozícii. Takže nech sa páči, mikrofón je zapnuté a môžete rovno prejsť k vaš- vašej správe. We proberen om eh, dit verslag in het eh, Nederlands, gedeeltelijk ook in het Frans en het Engels. Uh... Uh, Milí kolegovia, pokúsim sa tu na prečíta túto správu, potom aj čiastočne v holandčine, aj v nemenčine. Je to správa našej pracovnej skupiny, ktorá sa zaoberala tým, aký druh rastu a aký druh pracovných miest e, budeme mať v budúcnosti, alebo by sme chceli mať v budúcnosti. V rámci stratégie Európa 2020 a vzhľadom na finančný výhľad 2012 a ďalšie roky, roky sa ukázalo, že viac pracovných miest môže vzniknúť len viac Európov a že sociálna agenda sa musí v najbližších rokoch riešiť raznejšie než doteraz. V pracovnej skupine som navrhol zapracovať do debaty rôzne aspekty, napríklad otázku impulzov rastu, zelenšia ekonomika, alebo ekonomika, ktorá bude vychádzať z oveľa väčšej miery z vedomostnej znalostnej ekonomiky. Poukázal som aj na väčšie zapojenie mladš- mladých, ako aj občanov starších ako 50 rokov. Ďalej zdôrazňujem, že musíme zabezpečiť európsky sociálny model, a že spravovanie spoločnosti, zodpovednosť veľkých korporácií bude v tomto smere zohrávať dôležitú úlohu. Platí to najmä pre veľké nadnárodné spoločnosti. Pri diskusii sa potom poukázalo na to, že je dôležité dosiahnuť správnu rovnováhu medzi tlakom na e, úspory v štátnych rozpočtoch a impulzmi pre rast. Samozrejme je to veľká výzva, ale súčasne musíme udržať aj našu konkurencieschopnosť a stimulovať vývoj, rozvoj. Odburávanie dožvob znamená aj to, že e, vlády musia preverovať svoje výdavky veľmi starostlivo, a ďalšie odvody alebo dávky z dôvodu krízy sa chápu ako zlé riešenie. V diskusii sa hovorilo aj to, že zadlženie štátov treba znížiť, že tie úspory, ktoré sa z tohto získajú, treba využiť v prospech podnikov napríklad znížením ceny práce. Iní druhy si mysleli, že podniky najmä nadnárodné, rozmýšľajú veľmi krátkodobo a orientujú sa na krátkodobé zisky. Nadnárodné spoločnosti majú často zisky, ktoré sú vyššie ako je hrubý národný dôchodok rozvojových krajín a tieto podniky musia brať oveľa vážnejšie svoju celospoločenskú zodpovednosť. Doteraz sme mali dočinenia len s dobrovoľnými prísľubmi, ktoré sa nedodržali a štáty si musia teraz rozmyslieť, akým spôsobom e, tu posilnia zodpovednosť nadnárodných spoločností. Okrem toho je dôležité, aby sa zlepšil prístup malých a stredných podnikov k úverom. Pokiaľ ide o stimuly zamestnanosti, najmä z hľadiska mládeže a občanov nad 50 rokov sa tu navrhlo niekoľko myšlienok. Poukazujeme na to, že kríza ešte neskončila, že ju ešte nemáme za nami a členské štáty sa teraz koncentrujú viac na stabilitu ako na rast a to znamená, že sa investuje menej na výskum a vývoj a to ohrozuje nielen našu konkurencieschopnosť, ale aj možnosť vytvárať pracovné miesta. Vnútorný trh, ktorý vznikol v roku 92, prispel k tomu, že vznikli 3 milióny pracovných miest. V roku 2008 prišla hospodárska finančná kríza a ohrozila túto optimistickú víziu. Aj ambície Lisabonskej stratégie sa žiaľ nepodarilo splniť štáty, verejná správa má menší priestor na konanie a na vytváranie pracovných miest, keďže e, zadlženie štátov je privysoké. Nové pracovné miesta musia teda prísť z iných sektorov a preto musia podniky mať k dispozícii určitý manevrovací priestor. Vysoká nezamestnanosť môže viesť k poklesu dopytu. A to znamená, že treba podporovať zamestnanosť, najmä v oblasti alebo v skupine ekonomicky najslabšieho obyvateľstva, to sú tí mladí a nad 50 rokov, pretože je v nich ešte stále veľký potenciál pre podnikov. Iní si myslia, že tvorba pracovných miest je prvoradou úlohou na a má byť zameraná v prvom rade na európskych občanov a až v druhom rade na pracovné síly, ktoré prichádzajú z tretich krajín. Potom je tu to záverečné slovo, ktoré hovorilo o rozvoji, vývoji hospodárstva a to kľúčové slovo sú inovácie. Inovácie môžu vytvárať pracovné miesta, a automatizácia a robotizácia sú tie zlé faktory, pretože v prvom rade vytláčajú úplne slab, nízko kvalifikované sily. Nové pracovné miesta by mohli vzniknúť v oblasti zdravotníctva, školstva, pričom je tu potrebná veľká špecializácia. To platí aj pre oblasť zelenej ekonomiky. Takže je dôležité, aby sme investovali do znalostnej ekonomiky, do zelenej ekonomiky. Aj veľká, veľké infraštruktúrne projekty môžu podporovať rast a pra tvorbu pracovných miest. Lepšie vzdelávanie, ďalšie vzdelávanie môže taktiež viesť k, lepš k lepším pracovným miestam. Viacerí e, diskutujúci poukázali na to, že je dôležité sa zaoberať koncepciou celoživotného vzdelávania. Európsky zamestnanci musia byť optimálne vyškolení a treba ich podporovať v tom, aby zostali v Európe. Politika v oblasti zelenej ekonomiky musí byť vzájomne zosúladená medzi jednotlivými štátmi a nesmie viesť k tomu, že budú vznikať veľké rozdiely medzi krajinami. Zelená ekonomika musí ešte posilniť súdržnosť a nesmie znamenať ďalšie náklady pre podniky. Jeden z debatujúcich potom poukázal na to, že je potrebné vytvoriť pohnutky preto, aby dochádzalo k uzatváraniu zmluv nielen medzi politikmi, medzi štátmi na ekonomickej úrovni, ale aj na úrovni podnikov. A preto máme aj dobré príklady. Avšak aj podniky musia tak konať, a už sa povedalo, že podniky a ich nové potreby sú veci, ktorým treba načúvať. Len tak sa dá pochopiť, aké nové pracovné miesta sa dajú vytvoriť. Potom k stratégii 2020. Tam sú rôzne ciele a možnosti a zdôraznilo sa, že vlády musia pod, informovať svojich e- občanov o stratégii 2020 a reformných plánoch. Možný záväzný charakter týchto opatrení má len druhoradý význam e, iní členovia povedali, že problémy rastu a zamestnanosti sa majú riešiť globálne a kolektívne, čím sa potvrdila potreba spoločných európskych pravidiel. Spolupráca medzi výskumom a vývojom, vzdelávaním a priemyslom je potrebná pri hľadaní väčšieho rastu a zamestnanosti. Okrem toho sa zdôraznilo, že komodity z tretich krajín, s ktorými sa obchoduje na európskych trhoch, veľmi často nezohľadňujú ani e, dohovory Medzinárodnej organizácie práci ani environmentálne normy. Štáty treba s týmto konfrontovať a Európska únia by tak mala robiť na medzinárodných fórach. I keď sa môžeme poučiť od nových e, tigrov, tigrej podnikať podnikavosti, tak predsa len hodnoty Európy v sociálnej a morálnej oblasti by mali byť vždy súčasťou jej politík a mali by byť vzorom pre tretie krajiny. Takže takto vyzerajú závery dámy a pani prvej pracovnej skupiny a ďakujem vám za vašu pozornosť. Ďakujem veľmi pekne za slovo. Ďakujem pekne za, za správu, pán kolega. Ďakujem za to, že ste nám takto detailne popísali prácu vašej pracovnej skupiny. Um, Neuzna- nehovoril som už predtým, že máme vlastne vyčlenený e, priestor medzi 5 a 10 minútami, takže ste to aj stihli. Prejdeme na ďalšiu pracovnú skupinu. Druhá pracovná skupina sa venovala tomu, aký typ hospodárskej správy a hospodárskeho riadenia potrebuje Európa. E, spravodajkyňa je naša kolegyňa Pervanš Beres, ktorá vystúpi ako spravodajkyňa tejto druhej pracovnej skupiny a máte slovo, pani kolegyňa, nech sa páči. Vážený pán predseda, ďakujem veľmi pekne. Ďakujem za to, že ste mi e, dovolili alebo umožnili predniesť správu o včerajšej činnosti a diskusiách v rámci druhej pracovnej skupiny, dámy a páni, kolegovia. Táto pracovná skupina e, bola, alebo práca našej pracovnej skupiny bola otvorená stručnou prezentáciou. Boli tam tri krátke body. V prvom rade jedna z tých hlavných myšlienok, ktoré tu boli, sa venovali kontextu a práci výboru pre boj proti hospodárskej kríze. Navrhovali sme, aby sme mali stručné zhrnutie a aby došlo vlastne k akémusi akejsi dohode e, vytvorenia podpredsedu Európskej komisie, ktorý mal na starosti otázky boja proti kríze a ktorý by zároveň aj predsedal ECOFINu. Čiže bol by to, keby si stály predseda ECOFINu so zodpovednosťou za hospodárskú tematiku. Druhá myšlienka hovorí o prepojení paktu stability a rastu e, a zároveň s princípmi hospodárskeho riadenia, aby sme vedeli, že čo sú tie základné očakávania od tejto debaty. A tretí bod e, môjho, môjho úvodu hovorí o zapájaní národných parlamentov do tohoto procesu v rámci tohoto 6-mesačného obdobia, počas ktorých komisia a rada budú zohrávať kľúčovú úlohu pri diskusiách o ekonomickom riadení a ekonomickej správe riadení, tak e, je veľmi dôležité, aby sme zohľadnili otázky zdanenia. Zdanenie sa zdá, e, že naberá čoraz väčšiu dôležitosť. Otázka harmonizácie v tejto práci je veľmi dôležitá a musíme v tomto smere spolupracovať medzi rečníkmi e, z národných parlamentov a a medzi troma zástupcami aj Európskeho parlamentu, ktorí vystúpili, by som to chcela zhrnúť do troch bodov. V prvom rade, ten prvý bod, ktorý by sme mali prediskutovať, je otázka týchto európskych šiestich mesiacov. A aká má byť spolupráca medzi tvorbou európskeho rozpočtu a národných rozpočtov? poslanci Európskeho parlamentu poukázali na to, že podmienky spolurozhodovania v rámci balíčku majú byť schválené. Niektorí poslanci z Českej republiky, Talianska, Portugalska a Francúzska hovorili o tom, že je nevyhnutný čas na to, aby sme, aby sme zvážili e, celý tento proces, aby sme ho prehodnotili a zároveň, aby národné parlamenty dostali priestor zapojiť sa do tohoto procesu. A keď e, to bude schválené, musíme, alebo keď to bude potvrdené a schválené, musíme prehodnotiť, aký môže byť príspevok e, národných parlamentov počas nadchádzajúceho obdobia, počas najbližších šiestich mesiacov. A poslanec Francúzska sa pýtal na to, že teda potom, ako dôjde k schváleniu reformy a konverzných plánov, mala by byť schválená aká akýsi, akýsi dohovor o parlamentnom orgáne, o parlamentnom stretnutí na medziparlamentárnej úrovni. Ehm, toto stretnutie by sa malo uskutočniť niekedy v máji približne ehm, to je, to, to, to je vlastne zhruba taký ten nápad, o ktorom hovoríme, v podobnom zložení, ako sme teraz za tu. Rovnako sme hovorili aj o, ehm, o, vlastne, o podmienkach v, pre vyhlásenie e, platobnej neschopnosti, rovnako ako aj pre podmienkach pre limity štátneho dlhu. To sú veľmi dôležité e, indikátory, o ktorých, ktoré sa spomínali a spomínal to aj kolega Stalianska, ten spomínal práve aj udržateľnosť verejných financií ako veľmi kľúčový koncept. E, ďalší bod, ktorý bol prediskutovaný v rámci tohoto okrúhleho stola, sa týkal aspektov možnej revízie zmluv. Naš, naši kolegovia z Európskeho parlamentu hovorili o tom, čo už spomenul aj Jean-Claude Juncker, ktorý povedal, že táto revízia zmluv nie je formálne nevyhnutná, a, ale je nevyhnutná z politických dôvodov. v rámci procedúry diskus- a diskusí. Tu bola diskusia o tom, že či by to mala byť zjednodušená procedúra, alebo či by sme to mali robiť v rámci akéhosi, akéhosi dohovoru, akéhosi záväzného zmluvného dokumentu, ktorý by sa venoval len tejto téme. Ďalšia téma, ktorú otvárali predovšetkým nemeckí a polskí kolegovia, to bola otázka zdanenia a zároveň potreby, ktorá ktorá je všeobecne podporovaná, síce posúvať sa smerom k harmonizácii v oblasti daní. Rovnako sme vlastne uvažovali nad tým, že či je, či je možné túto tú spoločnú harmonizáciu uplatňovať horizontálne alebo len pre podnikové dane a zdaňovanie podnikov. Rovnako sme diskutovali aj o daní na finančné transakcie alebo daní z finančných transakcií. Štvrtý bod, ktorý by som chcela spomenúť, bol bod, ktorý otvoril náš belgický spolupredseda a síce o ratingových agentúrach. A hovorili sme o tej základnej myšlienke, ktorá bola nedávno spomenutá a síce, aby sme, aby sme uvažovali, že na základe ktorých podmienok by bolo možné vytvoriť akýsi európsky orgán pre rating e, úverov, úverových produktov a na základe akých podmienok by tento orgán mohol zasiahnuť e, a prípadne mohol reagovať e, pri ratingu verejného dlhu. Ďalší bod, ktorý by som chcela spomenúť, sa týka rovnováhy medzi všetkými týmito princípmi hospodárskeho riadenia a správy. Um, diskutovali sme nad tým, Ehm, aj vlastne v nadväznosti na myšlienky, ktoré zazneli eh, počas diskusí. A síce eh, otázky hospodárskeho riadenia a správy eh, by nemali, alebo teda akékoľvek úpravy v hospodárskom riadení a správe by nemali ovplyvniť výšku budúcich investícií. To spomenuli aj kolegovia z Nemecka treba len pripomenúť tú základnú myšlienku a síce, že obmedzenia na verejný dlh, štátny dlh a zároveň um, základná kontrola výšky štátneho dlhu by nemala brániť investíciám do budúcnosti. Práve v tomto kontexte talianskí kolegovia pripomenuli um, základné podmienky pre vlastne zváženie takéhoto dlhu a síce napríklad um, mala by to byť umožnené financovanie prvkov infraštruktúry, ktoré sú kľúčové pre celú Európsku úniu. Ďalej je to téma, ktorá sa ktorá sa týkala viacerých kolegov a síce, že mnoho z týchto opatrení by malo viesť k tvorbe nových pracovných príležitostí a k väčšej miere koherencie e, v rámci boja proti chudobe. To je azda všetko, čo môžeme povedať e, na margo práce tejto pracovnej skupiny. Zaznelo tu veľmi veľa dobrých myšlienok e, rozhodne treba povedať, že národné a európske parlamenty eh, musia dokázať pracovať eh, spoločne, tak aby sme dokázali vlastne naše skúsenosti a našu perspektívu spájať. To je stratégia, ktorá umožní, aby Európska únia v čase, keď naša mena je neustále ohrozovaná, aby sme dokázali zvýšiť svoju váhu a svoj vplyv, a tak aby sme mali silnú, silný vplyv a silnú váhu nielen interne, ale aj externe. Ďakujem pekne. Permáš? Teraz si pred vypočujeme správu tretej pracovnej skupiny. Tretia pracovná skupina sa venovala otázke, ako um, uzavrieť, ako v podstate dokončiť projekt Európskeho spoločného trhu. Um, spravodaj, spravodajkyňou bude pani Vila Joana Irovira. Pán Vila Johana Irovira, pardon. A ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda, vážený pán predseda Európskej komisie, dámy a páni. Diskusia, ktorá sa uskutočnila počas včerajšieho stretnutia v rámci tretej pracovnej skupiny, eh, v rámci ktorej som mohol pracovať ako spravodajca, debata sa sústreďovala predovšetkým na analýzu eh, víziev, ktoré predstavuje spoločný európsky trh, eh, ktorý tvorí jeden zo základných a podstatných pilierov. Európskej únie. Tie názory, ktoré zazneli v diskusii v tretej pracovnej skupine, potvrdili tie základné dojmy, ktorú načrtla aj správa Monty. A síce podľa tejto správe, správy e, spoločný trh vytvára mnoho očakávaní, ale zároveň mnoho obáv. E, každý členský štát má svoju špecifickú pozíciu. A zároveň e, treba povedať, že opatrenia, ktoré príjmame, častokrát zodpovedali situácii krízy, ale niektoré e, štáty sa už nachádzajú v procese ekonomickej obnovy, iné sú ešte stále v perióde krízy. Ehm, zazneli tu rôzne ideológie, najmä v oblasti ekonomického riadenia a správy, od čistého ekonomického liberalizmu až po obhajobu ehm, sociálnejšieho spoločného trhu. Ehm, berúc do úvahy tieto rozdiely, tak väčšina vystúpení odzrkadlovala istý koncenzus ohľadom nevyhnutnosti pokračovať v ďalšej práci, tak aby sme pokračovali, spoloč- e, pokračovali v budovaní spoločného európskeho trhu, ktorý bude mať e, dôveru európskych občanov a zároveň európskych firiem. Vyjadrili sme mnoho rôznych názorov ohľadom výhod a, a možnosti, ktoré nám vytvára otvorenie spoločného trhu. Existovali názory, ktoré boli rozhodne pre protekcionizmus a podporovali protekcionizmus. A zároveň sme videli, že tu je istý návrat na, akéhosi ekonomického nacionalizmu. Ale napriek tomu väčšina vystúpení signalizovala nutnosť posilniť slobody a, a vlastne tú liberalizáciu ehm, spoločného trhu v rámci opatrení, ktoré by sme v tomto kontexte mohli prijať, by som rád počerkol niektoré, ako napríklad eh, unifikáciu legislatívy členských štátov, eh, zároveň eh, lepšiu transpozíciu európskych smerníc, a zároveň zefektívniť kontrolu ich adekvátneho uplatňovania. V tomto duchu sa spomenuli niektoré problémy s uplatňovaním smernice o verejnom obstarávaní, ktoré s cieľom e, budovania e, spoločného voľného trhu vytvára neadekvátne administratívne zaťaženie pre malé a stredné podniky. Rovnako, e, rovnako zostali, zazneli aj rôzne výhrady voči transpozícii smernice o službách a tom všetkom, čo táto smernica vyžaduje. Hovorilo sa aj o ďalších témach, ako napríklad o potrebe propagovať európsku ochrannú známku. A zároveň sme hovorili aj o nevyhnutnosti inovácií ako jediného nástroja pre konkurenciu s ďalšími krajinami. Digitálny trh by mal byť regulovaný na európskej úrovni, tak aby sme sa vyhli tomu, že regulácia na globálnej úrovni by bránila členským štátom Európskej, úrovni, Európskej únie e, súťažiť so zvyšnými štátmi, e, najmä keď budeme vidieť, že v podstate v týchto krajinách eh, budú zakladané firmy, ktoré sa v tomto sektore môžu eh, nadnárodne angažovať. Okrem toho sa spomenula aj potreba eh, fiskálnej harmonizácie daňové harmonizácie, ktorá by mala byť dosiahnutá na úrovni celej Európskej únie. Konkurencia medzi členskými štátmi a súťaž, hospodárska súťaž medzi členskými štátmi môže v dlhodobom kontexte môže ohroziť v dlhodobom kontexte konkurencieschopnosť celej Európy pracovná skupina okrem iného zvažovala aj ehm, globálnu, globálny dôraz v rámci ktorého Európska komisia navrhla eh, opätovné spustenie spoločného trhu. Okrem ehm, navrhovaných opatrení, ktoré boli predstavené počas oktobra 2010 komisárom pre spoločný vnútorný trh pánom Barnierom. Diskusia, ktorá sa uskutočnila v rámci tretej pracovnej skupiny, môže byť preto považovaná za veľmi užitočnú a plodnú. Diskusie boli naozaj e, mnohé, boli rôzne a Okrem iného bolo veľmi jednoznačné, aké je úzke prepojenie medzi zapojenými parlamentami, ako úzko sledujú realitu ekonomické a sociálnej oblasti v každom jednom členskom štáte. Otázky, ktoré sú zahrnuté v týchto záveroch odzrkadľujú názory, ktoré zazneli v diskusii tejto pracovnej skupiny a dúfajú, že budú užitočným nástrojom pre diskusiu. Bez toho samozrejme sme vyčlenovali ďalšie príspevky a názory, ktoré sa môžu e, objaviť v spoločných záveroch z tohoto medziparlamentného stretnutia. Ďakujem pekne. Veľmi pekne ďakujeme, milý Žordy. A týmto, vážení kolegovia a priatelia, sme sa dopracovali k záveru časti, ktorá sa týkala správ z pracovných skupín. Niektoré materiály sme dostali písomne, iné ešte nie. A do, pokiaľ ide o texty, tak samozrejme budú distribuované, lebo sú zaujímavé a určite budú inšpiráciou do budúcich aktivít pre nás všetkých. Teraz prejdeme k ďalšiemu bodu nášho programu a ako som povedal, pán Leterm, predseda rady a predseda vlády Belgická sa nedostaví teraz. A tak poprosím pána Barrosa, pretože pán Barrosa ako vždy je k dispozícii a veľmi srdečne rád spolupracuje aj s Európskym parlamentom, aj s národnými parlamentmi. A samozrejme, okamžite mu odovzdáme slovo. Nech sa páči, máte slovo. Veľmi pekne ďakujem, pán predseda. Vážení poslanci Európskeho parlamentu a národných parlamentov, dovolte mi, dovolte mi v prvom rade poďakovať vám za poďakovanie. Veľmi si vážim túto príležitosť keď sa môžem prihovoriť národným parlamentom aj európskemu parlamentu. To nie je len otázka slušnosti, zdvorilosti. Som naozaj rád, že môžem na tomto fóre vystúpiť, pretože pred nami stojí ozaj veľký záväzok. Máme pred sebou veľkú výzvu. Ak nebudeme konať spoločne, určite sa nám nepodarí uspieť. Teda hovorím o európskych inštitúciách a národných štátoch. Čiže musíme dospieť k tomu, ako viesť európsku ekonomiku smerom k úspechu do budúcna. Preto musíme Európanov zaangažovať, aby pracovali spoločne na tomto cieli. Preto je, spoločná, preto je dôležitá aj úloha parlamentov. A toto posolstvo vlastne treba šíriť ďalej aj v rámci únie. Ja určite mám záujem na zintenzívnení spolupráce medzi parlamentom a komisiou a vždy som mal záujem na prehlbovanie a rozširovaní politického dialogu aj smerom na národné parlamenty. Čiže toto je kontext, v ktorom sa v súčasnosti pohybujeme. A je dôležité, aby sme častejšie navzájom hovorili, aby sme počúvali jeden druhého. A preto si myslím, že Teraz by sme práve preto mali hľadať spoločný prístup pri riešení krízy. Jedno posolstvo z tejto krízy je jasné. Európania majú ozaj vážne obavy, predovšetkým pokiaľ ide o pracovné miesta. Možnosť zachovať si pracovné miesto pre tých, ktorí majú miesto, majú prácu, alebo získať miesto pre tých, ktorí stratili miesto, alebo ktorí ešte študujú. Ľudia majú obavy aj o dôchodky, o kvalitu života, o životné prostredie. A vlastne pozerajú smerom k Európe, k Únii a hľadajú odpovede, respektíve čakajú odpovede. A chceme teda využiť túto situáciu, aby sme posilnili aj solidaritu ešte viac než predtým. Naša práca ešte zaleka nie je ukončená v tomto smere. Preto ekonomická obnova je vecou nesmierne dôležitou. Zaznamenali sme určité znamenia zlepšenia situácie, ale obnova ešte nie je úplná a vidíme veľké rozdiely aj medzi jednotlivými členskými štátmi. Takže nie je tu miesta pre seba uspokojenie a musíme spoločne hľadať cestu k riešeniu. Hospodárska policia, no, politika pardon, Európy sa e, aj vďaka kríze zmenila. Začali sme s novými spôsobmi, ktoré sa uplatňujú v hospodárskej správe a riadení. Nakoniec e, viete, že vznikla stratégia 2020, kde sa hľadajú taktiež nové cesty. Musíme proste zreformovať všetky prvky finančného systému. A prvé tieto prvky sa už dostávajú do praxe. Niektoré ďalšie nástroje ešte sú na stole a niektoré ešte ďalšie sa len predložia ako návrhy. Verím, že do budúcna teda postavíme kvalitné základy pre rozvoj nášho finančného sektoru. rýchlosť, s ktorou sa teraz uplatňujú tieto zmeny, je ozaj obdivuhodná. Samozrejme, že nestačí riešiť len určité typy problémov. A táto kríza na to veľmi jasne poukázala. Ukázalo sa, že staré pravidla nestačili vlastne na to, aby sa udržiavalo patričné tempo rozvoja a preto vlastne sa otriasli aj základy. V máji vlastne dáme e, do chodu nový stabilizačný mechanizmus. V septembri vlastne e, prišla komisia s návrhom nového systému kontroly v ekonomike a vlastne tieto návrhy, pardon, teda z mája a aj zo septembra, poukazujú na veľmi kvalitnú prácu pracovnej skupiny, ktorú viedol pán predseda Rady EÚ, pán, pán Rompoy. Dôležité bolo vlastne vytvoriť permanentný protikrízový mechanizmus a teraz komisia detálne skúma všetky kľúčové prvky tohto mechanizmu členské štáty súhlasili tiež s tým, že toto bude vám chirurgický zásah, ale veľmi dôležitý. Je to čo sa ako keď sa otvorí pandémia skrinka, ale vďaka vašej podpore sa nám vlastne darí vytvárať právnu istotu aj pri využívaní tohto nového mechanizmu. Zmena e, Európskej zmluvy vlastne Ehm, môže byť určitou cestou, ale len obmedzená zmena. A vieme, že súčasný mechanizmus je len dočasný a vlastne cestou zmeny v Lisabonskej zmluve sa dá tento premeniť na permanentný. Samozrejme, rátame pritom s podporou vás všetkých. Tieto piliere stability však nestačia. Potrebujeme ešte viac, aby sme mohli vytvárať nové pracovné príležitosti Chceme prísť so zmenami, ktoré sú potrebné. A o tom vlastne je stratégia EU 2020. Chceme, aby sme poskytli teda do budúcna rozvoj a situáciu, ktoré budú udržateľné a zabezpečia rast. A preto potrebujeme e, pôsobiť spoločným úsilím. Hej? A do toho samozrejme majú veľmi čo povedať. Európsky parlament aj národné parlamenty. Vy vlastne schváľujete, podporujete a samozrejme podporujete aj implementáciu tých reforiem. A musíme začať hneď. Nemáme čas len tak, aby plynul. Musíme s týmito reformami napredovať čím skôr. Potrebujeme vytvoriť koordinovaný rámec, ktorý sa zameria na občana bude hľadať nové zdroje inovácie, e, podporia udržateľný rozvoj v tom zmysle, aby Európa bola pružnejšia a silnejšia. Takže vlastne už teraz hovoríme o digitálnej agende napríklad. E, vysokorýchlostný internet. A napríklad aj toto je jedna z ciest, kde sa pri, približujeme e, ďalším globálnym hráčom. Čiže veda, technika, inovácie. Toto všetko má posilniť pozíciu našich podnikov aj na trhu. Ďalej sú tu iniciatívy ktoré, iniciatívy, ktoré sa týkajú vytvárania pracovných príležitostí, odbúravania sociálneho vylúčenia a zvyšovanie efektívnosti. Takže ak sa skutočne máme dostať na tú úplne správnu cestu, vieme čo treba urobiť. Ak ale máme dosiahnuť svoj cieľ, potrebujeme nové nástroje. Musíme budovať na skúsenostiach, ktoré vlastne máme aj vďaka neúspešnej Lisabonskej stratégii. Prečo je dôležité ísť touto novou cestou? Nechceme strácať čas ani energiu. Ak ale tie nové mechanizmy uspejú, potom ekonomická politika môže práve posilniť výhľady na rast. A samozrejme, aj národné parlamenty v tomto zohrávajú veľmi významnú úlohu, pretože úzko spolupracujú s národnými vládami. A to je všetko v rámci celoeurópskej perspektívy. Preto je absolútne nutné dosahovať konsenzus na národnej úrovni taktiež. ak teda keď sa tieto programy ukončia, to ešte stále nie je celo, proste ukončenie celého toho procesu. Ešte potom musí aj Národný parlament každej krajiny sledovať, ako sa tie mechanizmy skutočne plnia zo strany výkonnej moci. Je No, niektoré národné parlamenty vyjadrali e, povedzme určité pochybnosti o tom, ako európske inštitúcie môžu zasahovať treba do rozpočtových otázok vnútroštátnych jednotlivých štátov. E, rád by som tu ale povedal, že k takémuto zasahovaniu nedôjde, že to je vec, ktorú môžem jednoznačne potvrdiť. Samozrejme, vlastne všetkých aktérov posilneme z hľadiska ich úloh. A to týka fiskálnych vecí, makroekonomických plánov a záujem je, aby sme skutočne dosiahli pozitívne zmeny. Teraz nie je pochyb o tom, že politické rozhodnutia v jednom štáte majú priamy dopad na ekonomickú politiku aj ostatných štátov EÚ. Čiže to nie je len vnútroštátna záležitosť a to je celkom zrejmé. Taká je realita. Vzájomná závislosť existuje dokonca na globálnej úrovni. Čiže je tu globálna vzájomná závislosť, ale vzájomná závislosť aj v rámci EÚ. A preto má zmysel zavádzať rôzne nové nástroje a mechanizmy. Ide o to, aby, ten, aby to ale potom fungovalo. Treba vytvoriť aspoň minimálne štandardy pre fiskálne otázky v rámci krajín. Ale to sa samozrejme nemá podkopávať právomoci národných parlamentov. Úlohou je vlastne posilňovať demokratické mechanizmy aj v rámci štátov. A v tomto zmysle Európsky parlament, ako vieme, je parlamentom, ktorý je priamo volený a má teda svoju legitima, legitimitu. Čiže to nie je nejaký parlament druhorady, druhotriedny. A jeho význam po vstupe Lisabonskej zmluvy do platnosti ešte narastol. Zdá sa, že niektorí národní politici ešte celkom nepochopili, aká je realita v súvislosti s európskymi inštitúciami, ak tvrdia niečo iné. čase krízy musíme skutočne postupovať spoločne a vyvíjať spoločné úsilie, aby sme zabránili tomu návratu takej zlej krízovej situácie. Potrebujeme budovať ekonomiku, ktorá bude ozaj kompetentná, silná. A ide o to, aby vlastne v tej ekonomike sa odrážali aj naše zásady, ktoré sú zakotvené v Lisabonskej zmluve. Budujeme predsa sociálnu trhovú ekonomiku. A chceme sa postarať aj o tých najzraniteľnejších, ktorí žijú v našej spoločnosti. Hľadáme teda také cesty, ktoré budú zamerané na nízku potrebu alebo nízkouhlíkové e, metódy a pozitívny vplyv na životné prostredie a tak ďalej, hovorím. Je to tiež jeden z dôležitých aspektov a vyžaduje si to veľké úsilie zo strany nás všetkých, aj, inštitú- aj inštitúcií na európskej úrovni. Ja sa zavezujem, že budem takto postupovať a teraz končím a ďakujem vám za pozornosť. Veľmi pekne ďakujeme pánovi predsedovi Európskej komisie, keďže pán Leterm sa ešte nedostavil, preukážeme svoju pružnosť, ktorú vidíme aj tu v Belgicku a budeme teda pokračovať tým, že začneme debatu s kolegami, ktorí sa prihlásili do debaty. A, kým príde, a keď príde pán Leterm, tak prerušíme e, rozpravu a vypočujeme si jeho prejav a potom budeme pokračovať v debate. Rád by som pripomenul, ako budeme postupovať. Rečníci budú mať 3 minúty a poprosíme všetkých, aby sa snažili dodržiavať tento čas. Ako viete, včera sme fungovali tak, že sa využívala aj tzv. modrá karta. Isté nie je to povinnosť, ale je tu možnosť, keď dohovorí jeden rečník, ak niekto chce s kolegou zdvihnúť tú modrú kartu, potom predseda zasadnutia sa spýta toho, kto ktorý práve dohovoril, či príjeme e, otázku od toho, kto dvíha tú modrú kartu. No a tá interpelácia poslanca s modrou kartou môže trvať 30 sekúnd a potom sa poskytne priestor na odpoveď interpelovaného poslanca. Čiže jeden poslanec môže použiť túto modrú kartu len dvakrát v priebehu rozpravy. Takže veľmi rád odozdám predsedníctvo našmu kolegovi Vidamajerovi, ktorý je okrem iného aj starostom mesta Liež a skutočne môžem povedať, že je to ozaj krásne mesto a je veľkou cťou, že tu máme pána starostu. Takže nech sa páči, odovzdávam predsedníctvo. Tak. Ďakujem pekne, pán predseda. Je pre mňa veľkou cťou, že môžem predsedať tomuto zasadnutiu a začnem tým, že dám slovo našej kolegyni z Litvy. Ďakujem. Máte slovo na 3 minúty. Pán predseda komisie, vážení poslanci, Chcem povedať, že vítame rozhodnosť v prístupe Európskej komisie, pokiaľ ide o implementáciu najrôznejších reforiem po tej vážnej kríze, ktorú sme v Európe zažili vo finančnej sfére. Kríza však poukázala na to, že ekonomika potrebuje globálnu reguláciu, pretože ináč sa môžeme dopracovať ďalšej, novej kríze. Súhlasím s vami, tom, že musíme zaviesť e, daň z finančných transakcií. Pochybujem však, či takáto daň na európskej úrovni bude viesť k patričným výsledkom, pretože finančné trhy fungujú na globálnej úrovni. Preto Európa ako významný hráč, teda európsky hráč, e, významný hráč aj z globálneho hľadiska, Mm, či by mohla vlastne presadiť globálnu daň z transakcií. Nakoniec vidíme, že banky profitujú aj z krízy. A hovorilo sa tu aj o vytvorení nových pracovných príležitostí. Pritom vieme, aké zadlžené sú viaceré členské štáty. Takže dokonca E, namiesto toho, aby vytvárali banky pracovné príležitosti pre, alebo podporovali malé a stredné podniky, práve len profitujú z krízy vo viacerých štátoch. Vlastne štát, e, štáty aj EU pomohli bankám dostať sa z krízy, preto musíme hovoriť o bankách a ako ich prinútiť k tomu, aby pomohli pri vytváraní nových pracovných príležitostí. Pokiaľ ide o stratégiu 2020, mali by sme mať na pamäti to, že naši občania majú záujem o energickú politiku. Je, je tu záujem, aby EÚ postupila ďalej len od vyhlásení ku konkrétnym činom. Takže my vieme, že bilaterálna úroveň je často dôležitejšia. Zdôraznili ste význam národných parlamentov a aj význam fiskálnej disciplíny. Som presvedčená o tom, že národné parlamenty majú dostatok kompetencií aj nástrojov na to, aby presadzovali príslušné kontrolné mechanizmy v rámci krajiny, pokiaľ ide o finančnú disciplínu. Ďakujem. Veľmi pekne ďakujem, madam. A ďakujem vám taktiež za to, že ste dodržali rečínsky čas. Teraz dáme priestor ďalšiemu rečníkovi, pán Andrej Galezevský z Polska. Nech sa páči, máte slovo go w Unii Europejskiej jest nakazem chwili jako reakcja na kryzys finansowy w Unii. Skutočne e, teraz, keď hovoríme o hospodárskej správe a riadení v Európe, teraz je ten najvhodnejší čas, aby sme už implementovali nejaké nové mechanizmy v tomto smere. Lepšia koordinácia hospodárskej politiky členských štátov, monitorovanie hospodárskej situácie, a nový rámec e, riadenia kríz, toto sú veľmi dobre zadefinované ciele, ktoré nás môžu doviesť ku zníženiu hrozby voči európskej ekonomike. Strategickým cieľom EÚ je samozrejme zvyšovať našu globálnu konkurencieschopnosť. Ak chceme toto dosiahnuť, tak musíme skutočne dokončiť projekt spoločného trhu. Aspoň 10 rokov po tom, čo sa rozbehol. Takže Súvisí to samozrejme veľmi úzko aj s konkurencieschopnou jednotlivých členských štátov. A vieme, že prebieha aj vnútorná konkurencia, vnútorná hospodárska súťaž v rámci EÚ medzi jednotlivými členskými krajinami. A je to pozitívna vec. práve, že táto konkurencia je niečo, na čo nazeráme pozitívne. No a pokiaľ ide o konkurenciu e, v oblasti daňovej, tak tam na to boli už vyjadrené aj negatívne názory. Hovorilo sa tu aj o tom, že sa nedodržiavali pravidlá a tak možno bude potreba zmeniť tieto pravidlá a zákony v súvislosti s hospodárskou súťažou. Hovorí sa tu o spoločnom rámci pre oblasť zdanenia, aby sme používali všetci rovnaký jazyk v danej sfére. Sadzby daní a cena práce, to sú oblasti podľa mňa, kde by mohla ostať súťaž, konkurencia. Nakoniec pán Barozo spomínal že je potreba vytvárať nové pracovné príležitosti a tie sa vytvárajú aj cestou investícií. Samozrejme, chceme podporiť a povzbudiť investorov z Európy, USA, Indie, Brazílie aj od ďal z tretich krajín, aby prišli so stimulmi pre investorov. A ak to má existovať, potrebujeme aj internú konkurenciu a hospodárskú súťaž. To znamená, že budú rôzne náklady na prácu, rôzna cena práce, rôzne zdanenia, budú rozdiely aj v úverovej politike. Ďakujem. Je vous merci. Ďakujem veľmi pekne. A teraz by sme prešli k tretiemu vystúpeniu a to bude pán Malcolm Harbour, poslanec Európskeho parlamentu. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ja som predseda výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa, preto som považovala za svoju čest, že som predsedal skupine včera. Ďakujem za vynikajúcu správu, ktorú sme si teraz vypočuli. A mnoho z týchto tém bolo naozaj základných tém pre to, ako dobudovať jednotný trh. Chcem povedať niekoľko slov o práci, ktorú robil môj výbor práve na to, aby sa zvýšila hodnota tejto činnosti v rámci vlastnej stratégie EU 2020. A ako viete, pred dvomi týždňami e, vyšiel akt o jednotnom trhu, ktorý je otvorený na verejnú konzultáciu v najbližšom pol roku a je v ňom 50 návrhov, ktoré majú pomôcť dobudovať jednotný trh. A predseda komisie spomenul, že je treba začať na začiatku s veľkými zásadnými reformami a som rád, že sa spomenul aj tento som rád, teda ľutujem, že nespomenul tento e, akt jednotného trhu ale je to symptomatické, pretože to ukazuje, čo môže urobiť tento parlament. Napríklad, že si nemyslíme, že táto stratégia 2020 dostatočne zdôrazňuje to, že musíme dobúvať základné nástroje, nástroje základy ekonomického rastu v EÚ. A preto sme poslali komisii jednoducho to, že verejné obstarávanie nefunguje tak, ako by malo. Mnohí ľudia ho považujú za byrokratické znepríjemnenie života namiesto nástroja na postro, posilnenie inovácie a rastu a na to, aby išli podniky na verejný trh. Takže ja si myslím, že je dôležité ako, zistiť, ako môžeme pripraviť stratégie. A tu je ďalší bod, o ktorý som sa chcel s vami podeliť, ako aj s predsedom komisie. Ak e, národné parlamenty majú zohrávať svoju nepostrádateľnú kľúčovú úlohu pri spolupráci s nami, aby sme obhajovali význam jednotného trhu, a aby, sme, aby pracovali so svojimi občanmi a parlamentmi, musíme pracovať o veľa väčších e, e, horizontoch, časových horizontoch do budúcnosti, než tomu robíme dnes. Jednoducho nestačí, keď tu budeme mať mnoho podrobných návrhov komisie, na ktoré budeme nepripravení, ale máme niekoľko týždňov na to, aby sme odpovedali. Takto si nepre, nepredstavujem zapojenie. Zapojenie znamená, že budeme hovoriť o stratégiách a nadchádzajúcich projektoch. Napríklad, urobím to rýchlo, aby som nepredlžil veľmi svoj čas, zoberme si vzájomné uznávanie odbornej kvalifikácie. Vieme, že komisia chce v roku 2012 prísť reformou. V roku 2011 môj výbor urobí veľkú strategickú, pripraví veľkú strategickú správu a kolegovia, už sme sa stretli s národnými poslancami, aby sme s vami hovorili o vašich názoroch na tento návrh. Niektorí z vás boli na tom stretnutí a toto, pán predseda, kolegovia, je tá cesta, ako máme ísť, ako máme spolupracovať. Musíme vychádzať zo strategického prístupu, aby takýto výbor, ako je môj, keď dostane podrobný návrh, komisie vedel, akým smerom máme ísť a vy, pán predseda, vy v svojej úlohy ako ten, kto riadi naše medziparlamentné vzťahy, musí pomôcť práci aj komisii, eh, výborom aj komisii v tom, aby sa aj vnútroštátne parlamenty zapojili do činnosti v tom čase, keď naozaj dokážu ovplyvniť výsledky. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne za vaše vystúpenie. A teraz by sme dali slovo štvrtému rečníkovi, pánu Robertovi Lugarovi z Rakúskeho parlamentu. Ďakujem veľmi pekne. Európske banky dostávajú momentálne neobmedzené peniaze z Európskej centrálnej banky za úrok 1%. Za to nakupujú štátne obligácie, špekulujú v iných oblastiach úplne bez rizika a majú tam zisky na úrovni 10 a viac percent. A to všetko ešte je bezrizikové, lebo to kryje EÚ s rôznymi zárukami, rôznym ručením. Takže nakoniec sú e, banky najväčšími výťazmi tejto finančnej situácie ale tieto nízke úroky sa nepremietajú tam, kde by sa mali premietnúť. A to sú malé a stredné podniky, ktoré nielen v Rakúsku, ale aj v iných krajinách vytvárajú veľké množstvo pracovných miest. Tam je úroková miera 7-8%, pretože práve tam nie sú žiadne záruky a banky takto argumentujú, tvrdia, že je tam veľké riziko a preto žiadajú vysoké úroky. To znamená, tá nižšia úroková miera 1% ECB sa nedostane tam, kam má ísť, lebo v ekonomike je to tak, že keď sa znížia úroky, tak by sa mala zvýšiť e, zamestnanosť a e, hospodársky rast, ale to sa nedieje, lebo úroky nekončia tam, kde majú. Vytvárajú len špekulatívny základ, ktorý nám nakoniec padne. Takže treba niečo spraviť v tejto oblasti. Treba spraviť niečo preto, aby sa nízke úroky dostali tam, kde vytvárajú pracovné miesta. Teraz k demografickému vývoju. Znie to veľmi zaujímavo možno, ale o 10-15 rokov budeme mať ten problém, že v Európe nebudeme mať dostatok pracovných síl. Momentálne ich máme priveľa a veľkú nezamestnanosť, ale o 10-15 rokov to bude presne naopak. Bude to preto, že máme málo detí. Budeme tu mať obrovský problém, pokiaľ ide o demografický vývoj. A preto si musíme premyslieť, ako budeme mať viac detí, aby sme tu o 10, 15, 20 rokov mali tie pracovné sily, ktoré potrebujeme, alebo potom musíme vytvoriť nový základ pre prisťahovalectvo, aby sme mali prisťahovalectvo, ktoré sa riadi kritériami kvality a pripustíme alebo pustíme len tých ľudí, ktorých potrebujeme. A tí, ktorí sú v krajine a sú nekvalifikovaní, sa musia, si musia zvýšiť kvalifikáciu, pretože práca budúcnosti bude vysoko kvalifikovaná práca práca. A máme mnoho pristahovalovcov už v našich krajinách, ktorí nezodpovedajú týmto kritériám a preto sa vytvárajú problémy. To znamená, že tu potrebujeme zmenu myslenia, nové smerovanie a čo ešte potrebujeme aj nová úprava azylového práva a na Európu útočia davy, pokiaľ ide o azyl a toto treba znovu vyriešiť. Tu musíme niečo spraviť, pretože inak budeme mať v budúcnosti obrovské problémy. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem za tento príspevok, ako aj za dodržanie rečníckého času. A teraz dávam slovo piatému rečníkovi, a to je pani Alicia Olešov, Olechovská. Nech sa páči. Pán predseda, ďakujem veľmi pekne, milí kolegovia, dámy a páni. Naša dvojdňová debata o výzvach, ktoré sú pred Európskou úniou, pred ktorými stojí Európska únia v období po kríze, sa týkajú veľmi dôležitých tém, o ktorých sme hovorili v pracovných skupinách. Samozrejme zamestnanosť, e, riadenie, správovanie hospodárstva, dokončenie jednotného trhu EÚ. Toto sú všetko témy, ktoré by mali naplňať naše očakávania a priniesť nám nové možnosti rastu a rozvoja. Veľné obstarávanie je sektor, ktorý sa tu spomínal. Ja pracujem takmer 10 rokov v hospodárskom výbore a hovorili sme o tomto zákone už pri mnohých príležitostiach a moja poznámka na adresu verejného obstarávania je, že zákon a požiadavky, ktoré sa týkajú takéhoto typu obstarávania, sa dajú splniť zo strany podnikateľov, ale problém je v tom, že vo všetkých členských štátoch, kde sa investuje a kde je využívané verejné obstarávanie, je príliš malá sú príliš malé možnosti vzdelávania pre podnikateľov a podnikatelia nie sú pripravení zúčastňovať sa verejného obstarávania a potom sa sťažujú na byrokratické požiadavky a prekážky, ale neuvedomujú si, že že je tu aj zodpovednosť, ktorá je tu skrytá a že niekedy sú tieto požiadavky potrebné pre úspech verejného obstarávania, pretože máme vybrať alebo musíme vybrať takú firmu, ktorá zaručí najmenej rizik, ktorá najmenej ohrozí e, celý projekt alebo akciu. Štáty by mali tiež školiť podnikateľov, aby si uvedomovali, aké riziko na seba berú tým, že sa zúčastňujú na verejnom obstarávaní a e, ako sa majú pripraviť na úspech investície. E, zdá sa mi, a preto to chcem zopakovať, že by sa mali uskutočňovať takéto školenia a že je potrebné stále pripomínať význam inovácií a riadenia podniku takým spôsobom, že podniky nájdú svoje trhy v rámci zelenej ekonomiky, ochrany životného prostredia a je dôležité, aby boli inovatívni. je ťažké nájsť oblasť, v ktorej môžu podniky zarábať, ale nám v Európe ide predsa o to, aby sa zintenzívnila hospodárska činnosť a aby firmy nielen vznikali, ale aby aj prosperovali. Polsko sa snažilo prekonať krízu, ale keď sme krízu riešili, mám taký pocit, že sme to riešili tak, že vznikali nové podniky. Chcem sa vám poďakovať a teraz dávam slovo ďalšiemu rečníkovi, pani Ilde Figuerero, ktorá je poslankyňou Európskeho parlamentu. Nech sa páči, dáva, máte slovo. Ďakujem, pán predseda priebehu tejto debaty si myslím, že je dôležité pamätať na tri dôležité veci. A síce je to zhoršenie e, zamestnania a nezamestnanosti z hľadiska chudoby a kvality ako výsledok tejto politiky. Už sa tu hovorilo o tom, že kríza bola spôsobená bankami, a že dnes sú to vlastne banky, ktoré majú najväčší osoch z tejto krízy. Toto vyvoláva mnoho problémov v oblasti financovania malých a stredných podnikov a ešte to zhoršuje tzv. úsporný program, ktorý majú v mnohých krajinách, v tých krajinách práve, ktoré stoja pred najväčšími problémami. Sú to krajiny, ktoré sú finančne aj hospodársky, ekonomicky veľmi sla, um, slabé. Tieto úsporné balíčky sa veľmi prísne presadzujú v rámci úplne iracionálnych pravidiel paktu stability a to len zhoršuje celú situáciu. Nehovorím len o Grécku a Írsku, hovorím aj o Portugalsku. Momentálne tu stojíme pred veľmi dramatickou situáciou. A v budúcnosti skončíme ešte s väčšou chudobou, ešte s väčšou nezamestnanosťou a taktiež aj s väčšími nerovnosťami a asymetriou. Inými slovami, kríza, a to je moja druhá poznámka, v sebe obsahuje alebo tieto riešenia prinášajú oveľa nižšiu e, sociálnu súdržnosť, to je ich dôsledok, a súčasne to zhoršuje chudobu v tom čase, keď sa snažíme bojovať proti chudobe. Pozrime si údaje Európskej únie a činnosti e, týkajúce sa potláčania E, chudoby a zistíme, že máme niekoľko miliónov ľudí, ktorí sa nachádzajú e, v chudobe. Ako to môže, ja to neviem pochopiť, ako môže Európska komisia hovoriť o boji s chudobou v Európskej únii, keď súčasne prichádza s požiadavkami na uzatváranie dohôd alebo úsporných balíčkov, ktoré túto celú situáciu ešte zhoršujú. Moja druhá poznámka sa týka toho, že by som chcel zdôrazniť, ako dôležité je e, riešiť základnú otázku a síce, že finančná udržateľnosť nemá byť tou základnou e, prioritou, ale najvyššou prioritou má byť e, sociálna udržateľnosť, alebo aspoň sa musíme snažiť dosiahnuť určitú rovnováhu a nemôžeme pokračovať s touto slepou politikou, ktorá zhoršuje sociálne napätie a ohrozuje celú štruktúru a stavbu Európskej únie, ak vôbec máme dosiahnuť kohéziu budúcn- ide o budúcnosť budúcich e, generácií. Nemáme prácu pre mladých ľudí, nezamestnanosť mládeže e, je to, čo nám hrozí. Ďakujem. Euh, Ďakujem pán predseda rady a pán premiér. ktorý sa zú... prišiel pán premiér, ktorý bol na pohrebe jedného z bývalých ministrov, ale predsa sa mu podarilo prísť, že mu odovzdávam slovo. Ďakujem veľmi pekne. Chcem to troška poopraviť. naozaj máme dnes pohre pána Dikena, to je popoludní, ale dnes dopoludnia zasadala vláda a preberala rozpočet a ja som už pánovi Barosovi, predsedovi komisie, oznámil, že rozpočet bude rešpektovať limity programu stability. Takže vidíte, že my sa snažíme plniť každý deň európske povinnosti vrátane dneška. Dámy a páni, pozvali ste ma, aby som hovoril o výzvach, ktoré stoja pred Európou po kríze. Musím k tomu povedať, že dva roky po vypuknutí krízy sa nachádzame teraz tu a už hovoríme o ukončení krízy a toho, aké opatrenia prijať. To znamená, že ekonomika sa rýchle rozvíja. a aké sú tu výkyvy. Budem hovoriť samozrejme za belgické predsedníctvo, pretože sme už pretože sme, máme do konca nášho predsedníctva už len 52 dní a všeobecne treba zdôrazniť tú skutočnosť, že náš prístup bol úplne v súlade s písmom literou duchom Lisabonskej zmluvy. Nechceli sme nanútiť čiste belgický program, nie. E, v prvom rade sme dodržiavali úlohy a nové postavenie inštitúcií, vrátanie stáleho predsedu rady a rovno, rovnako sme rešpektovali aj novú inštitúciu vysokej predstaviteľky pre zahraničnú politiku. Takže my sa snažíme čo najlepšie plniť úrohu, úlohu mediátora, sprostredkovateľa tak aby príslušné inštancie mohli príjmať rozhodnutia v zmysle zmluvy a snažili sme sa o vyriešenie maximálneho počtu agent. To znamená, že tie základné línie, ktorých je 5 a nie sú až také originálne, sú poprvé a musím o tom hovoriť, pretože to je predmet vašeho zasadnutia, je hospodárska kríza, potom hospodárska politika, banková a finančná kríza. Druhý bod sú štokholmský program pre oblasť vnútra a po tretie to je sociálna politika, politika súdržnosti. To je taký um, belgický dôraz, ktorý sme priniesli. Po štvrté je to ekologická politika, environmentálna politika, zmena klímy, príprava Cancúnu a potom piatým bodom je rozširovanie aj tu sa veci ďalej vyvíjajú. Dnes sa snažíme rozpracovať to, čo by som nazval najväčšie výzvy únie do najbližšieho obdobia. Aj v tejto oblasti nebudem veľmi originálny, keď v prvom rade budem uvádzať potrebu lepšieho ekonomického riadenia. Medzi tým sme mali radu koncom októbra, po druhé je tu ten celý dohľad, otázka dohľadu nad finančným sektorom. A po tretie, stratégia EU 2020, po štvrté, vnútorný trinovačná politika a po piaté, piata oblasť, či je to normálne fungovanie únie e, cez legislatívnu prácu a rozpočtové postupy. Myslím si, že to, to to sa pokúsime dokončiť. Takže lepšia ekonomická správa, závery z e- Európskej rady z 27. 8. oktobra. Tam bol veľký dôraz na makroekonomický dohľad. Boli tam návrhy, s ktorými prišla pracovná skupina pod vedením pána Van Rompoja. A od 29. septembra návrh komisie, myslím, že bol 6 návrhov komisie, ktoré komisia predložila, pripravila a tie tiež vedú k e, posilneniu rastu stability, e, k paktu stability a rastu. Sú tam vážne opatrenia vrátanie sankcií, sú tam rôzne sankcie, sankcie rôzneho charakteru, uvažuje sa aj o ekonomických sankciách, finančných, teda finančných sankciách. Dôležité je upozorniť na taký automatickejší spôsob toho, ako možno uplatňovať sankcie a samozrejme sa poukazuje aj na zvýšenie významu 60-percentného kritéria HDP k zadlženosti a dostatočne dlhých období. Taktiež sme viedli aj obdobia európskeho semestry. Európsky semester začne na budúci rok v roku 2011 a jeho predstava je, že súčasne sa predloží program stability pre každý členský štát a súčasne bude prebieh, sa predloží národný reformný program podľa toho, čo sa dohodne. Taktiež sa hovorí o e, robustnom priestore pre riadenie krízy. O tom hovoríme, ale to sa musí ešte ďalej rozpracovať na základe návrhov komisie. A Potom sa tu hovorí aj o hlavných smeroch stáleho systému politiky v oblasti euro. To bude základom politiky, ktorú bude formulovať e, stály predseda rady. Druhá oblasť sú e, ďalšie texty, ktoré sa týkajú štyroch nových európskych inštitúcií, orgánov pre bankovníctvo, poisťovníctvo, finančné trhy. A potom tu bude úrad, ktorý sústredí tento dohľad. Potom tu máme smernicu o alternatívnych finančných manažeroch, o, hedžových fondoch, hedžovaní a podobne. A ja myslím, že dnes sa bude aj o tom parlamente e, hlasovať a pravdepodobne legislatívny proces bude pozitívne uzavretý. Potom sme konali aj v oblasti ratingových agentúr. Mali sme tú ambíciu niečo dosiahnuť, ale uvidíme, čo sa nám podarí. Práce dobre pokročili, kolega Ren dobre pokročil a dúfame na úspech aj tu. Potom k Európskej stratégii 2020, k tomu nemusím už veľa povedať. Kolega Barroso to už určite dobre rozpracoval. A dôležité je, aby sme sa poučili z nedostatkov slabých miest realizácie Lisabonskej stratégie a to, čo máme na dis- k dispozícii v prostriedkoch, musíme efektívnejšie využiť na e, dosiahnutie cieľov, ktoré sú uvedené v stratégii 2020. Potom je tu ten cieľ zamestnanosť, e, no, e, zmena klímy. 12. november je termínom pre prácu na vnútroštátnej úrovni, aby sa určili ciele v rôznych oblastiach a aby sa prvé, predložili prvé opatrenia na riešenie úzkých miest v rôznych oblastiach. Samozrejme, že budeme mať rôzne vlajkové iniciatívy, ako je napríklad Digitálna Európa a sociálna súdržnosť. Je dôležité, aby sme sa čo najviac držali harmonogramu, ktorý navrhli v júni a je dôležité, aby na vnútroštátnej úrovni prebiehla práca na vypracovanie efektívnych programov vnútroštátnych reforiem, ktoré umožnia aj na vnútroštátnej úrovni dosiahnuť ciele v týchto rôznych piatich oblastiach. Stratégia EU 2020 má význam len vtedy, ak bude integrálnou súčasťou e, ekonomického spravovania EÚ a ja si myslím, že je dôležité, aby makroekonomická stratégia, rozpočtová stratégia a stratégia EU 2020 aby všetky tri časti tejto globálnej hospodárskej politiky sa navzájom doplňali a posilňovali. A myslím si, že ten, to je ten prístup, prístup a je to revolučný prístup EÚ, a je to ďalší krok vpred v oblasti spolupráce v oblasti ekonomiky a ekonomického správovania. Ďalším prvkom, štvrtým prvkom je spoločný vnútorný trh a inovácie. Môj sused predovšetkým po ľavej ruke na tom pracuje naozaj veľmi tvrdo, aby presvedčil eh, španielských kolegov. Nedávno sa stretol aj s talianskými kolegami a snažíme sa nájsť priestor na to, aby sme dokázali dospieť eh, k záveru. Predseda komisie môže potvrdiť aj to, že táto snaha už trvá viac ako 30 rokov. Je to otázka európskeho patentu. Na tom naozaj veľmi pracujeme, je to naozaj veľká škoda. Doplácajú na to malé a stredné podniky a európsky priemysel, že E, tieto podniky znášajú 8 až 9 krát väčšie náklady e, pri e, registrácii patentov ako ich konkurenti v iných krajinách. To je naozaj veľmi zlé, najmä keď si uvedomíme, že ako musíme stimulovať inovácie. To bol jeden z bodov, ktoré belgické predsedníctvo chcelo otvoriť. Pevne sme verili, že to posunieme niekam ďalej, ale treba povedať, že ten výsledok tohoto procesu je veľmi neistý, najmä keď si uvedomíme um, neochotu niektorých kolegov v niektorých členských štátov. Stále máme takých 150 zhruba problémov, problematických bodov, ktoré treba vyriešiť. Rada v súčasnosti čaká na návrh, na návrh komisie, ktorý by navrhoval, ako sa vysporiadať s tými prvými 50 problémami, 50 vlastne kritickými bodmi. No a samozrejme, čo sa týka spoločného trhu a politiky inovácie, tu je aj otázka dohôd o voľnom obchode, ktoré v podstate e, stimulujú ekonomiku tým, že im dávajú nové možnosti pre vývoz. Potom samozrejme tu máme aj to, čo sa nám podarilo dosiahnuť v septembri a to bolo vlastne e, to bol úspech pri nájdení riešenia počas rokovaní medzi Koreou a Južnou medzi Južnou Koreou a Európou. Tam sa nám podarilo dosiahnuť veľmi dobrú dohodu, veľmi dobrú komplexnú obchodnú dohodu. Myslím si, že to je asi um, taký, taká celkom revolučná dohoda v rámci dohôd o voľnom obchode v rámci spolupráce medzi Európskou úniou a Južnou Koreou. No a na, celkom e, na záver, ale nie v neposlednom rade, je naozaj veľmi dôležité, aby v rámci týchto dôležitých tém aby sme tiež napredovali aj v práci inštitúcií, aby sme pracovali na inštitucionálnych témach, na Lisabonskej zmluve. E, musíme zabezpečiť to, aby tieto inštitúcie skutočne fungovali. To je jedna z našich hlavných priorít. Snažíme sa zabezpečiť všetko preto, aby sme to spustili počas nášho predsedníctva. A máme 20 legislatívnych návrhov, ktoré sú pripravené a ktoré sa v súčasnosti prerokovávajú pre rozpočet na rok 2011. Poprvýkrát budú tieto návrhy rozhodované na báze spolurozhodovania. Máme tu dohodu medzi pri, pri uzatváraní rozpočtu na rok 2011 a zároveň e, v ďalšej veľmi dôležitej téme a to je otázka viacročnej finančnej perspektívy a to v súvislosti aj s debatou, ktorá bola nedávno otvorená ohľadom vlastných zdrojov Európskej únie. Pevne verím, že budeme úspešní a že sa nám podarí tieto témy dokončiť a doviezť ich k úspešnému záveru. Uvidíme, či sa nám to podarí, či sa nám to podarí dokončiť. Samozrejme, dôležité je, aby sme rešpektovali rozpočtové právomoci, ktoré sa už rozvinuli a ktoré samozrejme sú dôležitý, dôležitou právomocou Európskeho parlamentu, ale určite sa nám podarí tieto veci spolu zladiť. A to, bol, to bolo veľmi stručné zhrnutie prístupu belgického predsedníctva a to, s, to k hospodárskym témam. Bol tu viacero krátkodobých, dlhodobých, strednodobých politik legislatívna práca, výsledky práce rady do konca oktobra alebo ku koncu oktobra a potom samozrejme Európska stratégia do roku 2020 najmä eh, v tej oblasti, čo sme už spravili v oblasti finančného monitoringu a zároveň čo sme zabezpečili preto, aby inštitúcie naozaj zohrávali dôležitú a pozitívnu úlohu v tomto naozaj veľmi dôležitom tematickom bloku eh, kredibility, dôveryhodnosti európskej integrácie. Ďakujem veľmi pekne. Pán predseda Európskej rady, pán premiér, pán predseda komisie Barozo súhlasil, že zodpovie na tento blog, ale samozrejme musíme pozorne sledovať náš čas, ktorý máme k dispozícii. No a preto chceme e, poprosiť, aby sa poslední rečníci ešte do, do, dopísali na zoznam rečníkov skôr, ako ho uzavrieme. Budeme napredovať ďalej so svojou diskusiou. A slovo dostane pán Petersen zo švédskeho parlamentu. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Európa naozaj musí zdôrazňovať rast, pretože len prostredníctvom dlhodobého rastu budeme môcť čeliť našim výzvam. Mnohí rečníci dnes žiadali, aby sme zabezpečili viac investícií a zároveň väčšiu angažovanosť v rámci poukazovania rozpočtových prostriedkov, ktoré mali byť k dispozícii pre ďalší rast ale myslím si, že v prvom rade musíme preskúmať existujúci rozpočet, rozpočet, ktorý je v súčasnosti pred nami. V rámci tohoto rozpočtu je mnoho rôznych aspektov, ktoré ktoré nepodporujú rast. Myslím si, že mali by sme byť viac zameraní na to, aby sme sa sústredovali na rast. Mm, a dotácie, predovšetkým polnohospodárske dotácie, Mohli sme si vypočuť nášho rakúskeho kolegu, ktorý hovoril o mm, tom potenciálnom nedostatku pracovnej sily za 10 rokov. To naozaj je veľká výzva, ktorej budeme musieť čeliť. Ale musíme sa vysporiadať aj s problémom nezamestnanosti a tej čelíme dnes. A práve v tomto prípade musíme reformovať dôchodkový systém tak, aby sme mali neustále pokračujúcu pracovnú silu ktorá kontinuálne pôsobí na trhu práce, pretože všetci žijeme dlhšie a jednoducho nie je rozumné, aby, e, aby ľudia pracovať. Mali by sme to podporovať. Rovnako by sme mali podporovať aj zapájanie žien do trhu práce. V Európe ženy nie sú, ich potenciál nie je adekvátne využívaný e, a nevyužívame ich potenciál, ktorý majú. No a na záver, pán predseda, musíme sa sústrediť nielen na rast, samozrejme aj na rast, ale a aj na ďalšie aspekty e, problému. Ďakujem veľmi pekne, ďakujem aj za to, že ste rešpektovali rečnícky čas. A teraz e, má slovo pani Tažucková z Českého parlamentu. Ďakujem veľmi pekne za slovo, dámy a páni. Dovolte mi, aby som najprv zablahopriala belgickému e, predsedníctvu k tejto konferencii, k výberu dôležitých tém, ale zároveň aj k dobrej debate. A e, rovnako budem mieriť aj do vlastných riad, radov, keď budem hovoriť o e, Českom parlamente. Včera v rámci v prvej skupiny niektorí rečníci, ako nic koncov aj pán Barozo, hovorili o Lisabonskej stratégii možno neboli dosiahnuté úplne všetky ciele, ktoré sme si chceli vytýčiť, ale som presvedčená, že nedá sa povedať, že by Lisabonská stratégia bola neúspešnou. Lisabonská stratégia jej realizácia znamenala, že Európska únia urobila zásadné rozhodnutie. Toto zásadné rozhodnutie e, že sa Európa nebude snažiť konkurovať v tých oblastiach, v rámci ktorých konkurovať nemôže. Um, napríklad v oblasti minimalizácie nákladov práce. Znamenalo to rovnako aj väčšiu mieru diverzie, diverzifikácie. Európsky e, sociálny model bude súčasťou našej konkurencieschopnosti. E, vízia a stratégia EU 2020 nadvezuje plynulo na, tento, na túto víziu. Nemôžeme hovoriť len o ďalšom raste, ale musíme zabezpečovať aj kvalitu života. A to je práve to, čo očakávame od Európskej únie. Jednak tak všetci občania Európy, rovnako aj Eh, globálny, globálny, globálna scéna. Ale realizácia týchto cieľov je možná len spoločne. Lisabonská stratégia nemohla byť úspešnejšou, respektíve mohla byť úspešnejšou, ak eh, by tak, ako bola presadzovaná na európskej úrovni, bola realizovaná aj v každom jednom členskom štáte. Ak by sme jej realizáciu, ak by sme si osvojili realizáciu, v národných parlamentoch. Som presvedčená, že by sme nemali urobiť tú istú chybu. Stratégia EÚ 2020 bude úspešná len vtedy, ak aj my v národných parlamentoch budeme sa usilovať o jej naplnenie. Úspešne, tak ako aj jednotlivé krajiny, môžeme byť len vtedy, ak sa budeme spoločne usilovať o vysokú kvalitu života v globálnom svete. Mimochodom, Kritéria konkurencie schopnosti sú podľa expertov nielen v oblasti fiskálnych stimulov a inovácií, ale aj napríklad v úrovni vzdelávania a zdravia. Je práve preto veľmi dôležité, aby sme posilňovali európsky sociálny model. Preto ešte raz chcem poďakovať za túto príležitosť pre diskusiu medzi Európskym parlamentom, národnými parlamentami a prostredníctvom predsedu komisie Baroza chcem poďakovať aj Európskej komisii pretože budúcnosť Európy viac ako kedykoľvek predtým po Lisabonskej zmluve závisí práve na schopnosti členských štátov ehm, a teda aj národných parlamentov a európskych inštitúcií spoločne realizovať naše spoločné vízie a dosiahnuť spoločné ciele. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, hovorí pán predseda. Ďalším rečníkom je pán Krína z Rakúskeho parlamentu. Ďakujem, pán predseda. Chcel som sa tu podeliť o niekoľko myšlienok zadlženosti štátov. Každoročnú novú zadlženosť porovnávame, meriame v súvislosti s BIP. To má zmysel. Ale potom robíme aj absolútny stav zadlženosti k BIP a Rakúsko tu má napríklad vyše 70 a to sa mi nezdá také logické, takže otázka je, prečo neporovnáme zadlženie verejnosti, povedzme, so súkromným majetkom e, v tom ktorom krajine. A to by bolo pre Rakúskomka celkom iné, 22%. A mali by sme aj jednoduchý kľúč na to, ako v najbližšej budúcnosti vynulovať zadlženosť štátov alebo ako by sa to dalo zaplatiť, keď si pozrieme vývoj súkromného majetku napríklad za posledných 10 rokov v Rakúsku, a to je v rámci eurozóny, myslím podobne v rôznych členských štátoch, tak by stačilo, keby napríklad 50% alebo menej ako 50% prírastku hodnoty zdaniť a za 10 rokov by sme mali e, dlžoby štátu vynulované. Takže keď sa na to pozrieme, tak by stačilo, keby sa len tých najvyšších 10% tých spoločností, teda tých 10% najbohatších, ktorých prírastok majetku v najbližších 10 rokov by sa zdaňoval ďalšími daňami a tieto peniaze by sa potom viazane využili na splatenie dlžob a za 10 rokov by sme nemali žiadne dlžoby a strašne veľa peňazí, ktoré teraz kladieme do úrokov, Mali by sme strašne veľa peňazí na vzdelávanie, výskum a vývoj, mali by sme stabilnejšie ekonomiky. Všetci vieme, že táto nerovnaká distribúcia majetku peňazí vedie k nestabilite a mali by sme oveľa produktívnejšiu spoločnosť, keďže vieme, že keď máme aj príliš veľkú distribúciu pre rozdeľovanie, tak to vedie k neefektovnosti spoločnosti. Takže tam, kde je tá rovnováha lepšia, je lepšia produktivita a rast. A mňa by veľmi tešilo, A bolo by dobre, keby sa s týmto komisia zaoberala a takto by dokázali štáty e, pripraviť programy odstránenia zadlženia do 10, rokov a takto by sme dosiahli naozaj pokrok v EÚ. Ďakujem. Merci, uh... Ďakujem pekne. Vážení kolegovia, a teraz mi dovolte dať slovo Albertovi Kostovi, z portugalského parlamentu. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán predseda. Tento politický diskurs, táto politická debata sa rozšírila v nedávnom období aj o koncept um, obozretnej finančnej politiky. To je naozaj veľmi dôležitý a cenný koncept, ktorý sme, ktorý sme používali vo viacerými, viacerými spôsobmi a vo viacerých situáciách. V svetle tých iniciatív, ktoré boli predložené, um, sa zdá, že to, sú, že to prináša veľmi pozitívne a slubné reformy. Ale zároveň zistujeme, že niekedy niekedy máme mnoho naozaj veľmi neobozretných politík, alebo teda necitlivých eh, politík a myšlienok, ktoré sú presazované. je to trošku možno také zvrátené e, venovať sa téme e, pokút a je možno aj perverzné hovoriť o tom, že členské štáty mali strácať svoje, volite, vo, svoje práva pri hlasovaní v Európskej únii. To rozhodne nie je veľmi, veľmi rozumné a, a, a adekvátne. Práve preto by bolo veľmi dôležité možno nájsť adekvátnu úlohu pre európske Európsky parlament, ale najmä národné parlamenty počas tohoto európskeho polroka. Národné parlamenty budú musieť pracovať na detálnych e, implementáciách plánov, ktoré už boli vytýčené na európskej úrovni. A práve preto je bolo veľmi rozumné, aby sme e, postupili tieto právomoci členským štátom. Netreba ani spomínať anomáliu legislatívnej procedúry, ktorú predkladá alebo ktorú predpokladá Lisabonská zmluva. točiť sa neustále okolo vytvárania akéhosi orgánu, ktorý, ktorý nemá legislatívne právomoci. Treba si uvedomiť, že hlavný obsah, hlavný, hlavné bremeno legislatívnej procedúry um, je len na niektorých hráčoch v rámci tohoto procesu. Je nebezpečná ilúzia navrhovať, že, alebo naznačovať, že revízia Lisabonskej zmluvy ehm, by sa dala v podstate obmedziť na veľmi krátku, stručnú zmenu e, zo dňa na deň, v rámci, ktorého, v rámci ktorej zavedieme pokuty pre členské štáty a tresty pre členské štáty, tak aby, e, aby rešpektovali e, jednotlivé záväzky. Myslím si, že kvôli tomu, že jeden ústavný súd jedného členského štátu, čo si takéto povie, je to trochu priveľa. Takže bolo by to rozhodne veľmi neobozretné napredovať takýmto spôsobom. A práve preto by sme sa mali vyhnúť takýmto necitlivým politikám a venovať sa práve tým citlivým a zmysluplným. Ďakujem pekne pekne. Ďakujem pekne, hovorí vám predsedajúci. Ďakujem. A ďalším rečníkom je Kristof Kareš z francúzského národného zhromaždenia. Ďakujem pekne, pán predseda. Veľmi stručne. Pri body ekonomického charakteru. A síce kríza, kríza eura, preukázala, aké veľké divergencie, aké veľké rozdiely sú medzi jednotlivými ekonomikami Európy. Ten paradox je možno v tom, ako sa nám darí z tejto krízy ehm, ako, ako sa nám darí z tejto krízy výjsť. Ehm, zdá sa, že tie rozdiely medzi jednotlivými členskými štátmi, najmä čo sa týka konkurencieschopnosti, sú priepasné. vidíme, že sú členské štáty, ktoré dokážu generovať silný rast a potom tu sú členské štáty, ktoré majú opäť veľmi obmedzený rast a sú neustále ohrozené recesiou. Berúc to na vedomie, musíme si priznať, že koordinácia našich rozpočtových politík je kľúčová, ale nie je dostatočná. Európska, európske hospodárske riadenie a správa by sa mali venovať makroekonomickým témam, témam, ktoré hovoria o Eh, o rozpočtových prebytkoch. Ak tak nespravíme, tak tieto eh, rozdiely budú naďalej pokračovať a v konečnom dôsledku budú hrozovať samotné euro, takže na tom musíme pracovať. Komisia predložila na stôl návrh, ktorý je podľa môjho názoru veľmi zaujímavý, ktorý hovorí o makroekonomickom dohľade. Myslím si, že na poslednom samite eh, táto téma, ak som teda bol správne informovaný, nebola úplnou prioritou najmä vizavi diskusiám o rozpočte. A preto by som chcel vedieť, ako predseda komisie chce implementovať makroekonomický monitoring, ako chce vytvoriť akúsi bodovaciu tabulku, no a aké kritériá by tu mali byť obsiahnuté, okrem teda štátneho dlhu a rozpočtu. Postupne by sme možno mohli dospieť k akejsi makroekonomickej koordinácii, ktorá by bola oveľa uspokojivejšia. Ešte veľmi stručne k druhému bodu. E, zapájanie národných parlamentov. Dnešné a včerajšie stretnutie preukázalo, e, čo si veľmi pozitívne a zaujímavé preukázalo, akým spôsobom vieme formalizovať, možno špecifickejším spôsobom, e, myšlienky, ktoré sa objavovali v medziparlamentných rozpočtových diskusiách, akým spôsobom to budeme vedieť implementovať. A zároveň ako by sme tieto návrhy, pre, ktoré komisia predkladá, vedeli posunúť ďalej. Dobre, ďakujem pekne. Ďalším rečníkom je Lord Haskins z Hornej snemovne, z snemovne Lordov Spojeného kráľovstva. Máte slovo. Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán predseda, dovolte mi reagovať na názory pána Baroza v dvoch témach. Jednotná mena a sankcie. K otázke e, jednotnej meny. Nie hlavnou le- lekciou, ktorú sme sa poučili z tejto krízy, je to, že eurozóna bude potrebovať väčšiu mieru politickej a fiskálnej integrácie, ak chce prežiť. Ak tomu je tak, existuje to riziko, že budeme tu vidieť rastúcu diverzifikáciu medzi eurozónou a, neeurozón, a člen, non-členmi eurozóny. Potom je to otázka sankcií. Samozrejme, najlepšia sankcia pre nezodpovedné členské štáty je vtedy, keď budú musieť zaplatiť oveľa viac Eh, do, eh, do, svoj, do fondov, ako sa tomu darí práve eh, Írsku, Grécku a Portugalsku. Ak to tak je, nie je to v záujme všetkých, aby finančné trhy dostávali adekvátne informácie, dôveryhodné informácie v najskoršom možnom momente, tak aby vedeli si vytvoriť dobrý, dobrý názor o výkonnosti národných ekonomík a to ešte skôr, ako sa problémy vymknú spod kontroly? Ďakujem pekne. Ďalším rečníkom je Ero Heinoloma z Fínska. Máte slovo, nech sa páči. A ďakujem pekne, pán predseda. V prvom rade by som chcel poďakovať predsedovi komisie a zároveň aj belgickému premiérovi za ich vynikajúce prezentácie a zhrnutie. Je naozaj veľmi dôležité vypočuť si, že tak rada ako aj komisia sú odhodlané e, pracovať na silnejšej spolupráci medzi európskymi orgánmi a národnými parlamentami. Tri komentáre na margo toho, čo už zaznelo. V prvom rade budeme potrebovať pravidlá, tak e, medzinárodné pravidlá pre finančné trhy, ako aj e, pravidlá v rámci Európskej únie. Musíme mať priestor pre pre konkrétne kroky, pre rázne kroky, tak aby sme sa vyhli opakovaniu krízy z roku 2008. Okrem toho, musíme sa vrátiť, musíme dokázať zabezpečiť dôveru v jednotnú menu. A rovnako aj e, vytvoriť opätovnú dôveru v rozhodovacie proces Európskej únie. Až doposiaľ sme mali pravidlá, ale ak budeme hovoriť o nových pravidlách, tak ten kľúčo, kľúčová vec je to, aby sme trvali už na tých pravidlách, ktoré sme vytvorili doposiaľ. Vyzývam práve preto komisiu, aby konala, aby konala rázným spôsobom, tak, aby sme dokázali súčasné pravidlá efektívne implementovať. To je jediný spôsob, ako dokážeme vytvoriť dôveru jednak medzi ľuďmi, ale zároveň ako aj zo strany ľudí voči trhom. A druhá poznámka sa týka zodpovednosti bank. Je naozaj kľúčové, aby veľké banky ktoré výrazne zarábali alebo získali výrazné zisky, aby sa zabezpečovali, aby, aby pokrývali aj investície a aby boli ochotné príjmať väčšiu mieru rizika eh, pri financovaní podnikateľských aktivít a, a uverovaní eh, podnikateľské, podnikateľského rastu. Je zároveň veľmi dôležité, aby sme sa vyhli tomu, aby do budúcnosti museli jednotlivé členské štáty splácať dlhy iných členských štátov. A zároveň eh, si musíme priznať, že je nevyhnutné zabezpečiť dôležité to, aby sa rozhodnutia, ktoré príjmame v kríze a pod tlakom, nestali trvalými riešeniami. Okrem toho eh, si musíme uvedomiť, že zodpovednosť eh, poskytovateľov úverov a bank eh, musí byť stále vyššia, najmä vtedy, keď tieto banky a, úver, a poskytovateľe úverov úverujú samotné štáty. No a tretia poznámka sa týka daní z finančných transakcií ak e, cestujete lietadlom, vlakom alebo čo si kúpite v obchode, tak to všetko je zdanené. Jediná oblasť, ktorá nie je zdanená, hovorí, sa týka pohybu finančných prostriedkov. A práve preto vyzývam komisiu a radu, aby prijali rozhodné kroky a rázne kroky, tak aby zaviedli daň z finančných transakcií. Merci et félicitations. Vous êtes... Ďakujem pekne, blahoželám. Takže tým sa dostávame k ďalšiemu rečníkovi. Edmund Wittbrod z Polského senátu. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Dámy a páni, hovorili sme tu o reformách, o potrebných zmenách, ak sa chceme vyhnúť tomu, aby opäť nastala kríza. Pozrime sa na to ale z inej perspektívy. Pozrime sa na iné rizika a hrozby. Nové spôsoby riadenia európskej ekonomiky sa do značnej miery konštit... E, sústredujú na nové inštitúcie a nové postupy dohľadu. Možno e, niekto povie, že aj Európska komisia proste e, reagovala až príliš intenzívne. A predtým vlastne nebolo dosť aktivít. A prejavila sa aj slabosť systému. A tí, ktorí sa stavujú proti tomu, aby sme príliš košate stavali takéto štruktúry, sa pýtajú, čo bude takéto nové riešenie stať. Otázka teda stojí tak, či reformy, ktoré prebehli, zlacnili pôžičky energie a tak ďalej. Alebo či naopak tieto reformy nestoja v ceste hospodárskej súťaži. Bezprostrednou príčinou bezprecedentného rastu Európskej centrálnej banky je, že na rozdiel od amerických a európskych konkurentov sa jej netýkajú zvyšené kapitálové prahy. Analytici špekulujú, že niektoré európske banky nebudú musieť plniť prísnejšie kapitálové pravidlá z toho dôvodu, aké sú dôležité pre vlastné členské štáty a, preto, a taktiež preto, že by mohli ohroziť hospodárstvo. Preto niektoré členské štáty sú proti tomuto trojpercentnému stropu. Na druhej strane americká vláda je schopná do automobilového priemyslu alebo do bankového sektoru naliať miliardy. Čiže napriek tomu, že tieto existujú, aj tie súčasné opatrenia vlastne neboli dostatočne účinné ani v Amerike. A to preukázali teraz v polovici mandátu súčasného amerického prezidenta, to voliči jasne ukázali. Čiže mám otázku na pána Barosa. Nebojte sa, že všetky mechanizmy, ktoré zavádzame, sa stanú prílišnou reguláciou. Ďakujem. Ďakujeme, vážený kolega. Ďalším rečníkom je Jan Baver z Českej republiky. Nech sa páči. Ďakujem za slovo pán predseda. Dovolte mi, aby som vás osobne pozdravil, keďže som tiež mnoho rokov už starostom. Viem, aká je to ťažká práca, preto vám prajem liež veľa úspechov. Mal by som tiež otázky na pána Barrosa. Prvá otázka sa týka európskeho rozpočtu. Niekedy mám pocit, že ambície európskych politikov sú niekedy príliš vysoké také, že vlastne ani existujúci európsky rozpočet na ne nestačí a potom sa uvažuje o jeho navyšovaní. Ja by som rád poznal osobný názor pána predsedu Barosa, či si myslí, aby sme zvyšovali rozpočet EÚ, alebo aby to bolo cestou tradičných zdrojov, respektíve aby sme um, či uvažuje o nejakých nových európskych daniach a aké by to mali byť. Pre významnú časť politickej scény v Čechách Vznik nových európskych daní dosť kontroverznou záležitosťou. Druhá otázka sa týka Lisabonskej stratégie. Ja si myslím, že Lisabonská stratégia, ako som teda mohol za uplynulé roky o tejto disk- diskutovať, myslím si, že to nebol úspešný dokument a povedzme si to na rovinu. My sme Spojené štáty nielenže nepredbehli, ale ani nedobehli. Myslí si pán predseda Barroso, že pokiaľ ide o tú novú stratégiu 2020, ktorú pokladám za veľmi kvalitnú a dávam jej veľkú šancu, či by sa do budúcna v rámci tejto stratégie nemal viac sústre... zdôrazňovať princíp osobnej politickej zodpovednosti, pokiaľ ide o úspech, respektíve aj neúspech tejto stratégie. A posledná otázka sa týka skôr hospodárskych záležitostí. Včera som počul eh, z úst pána Junkersa zaujímavú myšlienku povedal, že grécka kríza a priori príliš nezaskočila ani nás, pretože sme vedeli o tých problémoch a, a v podstate sa teraz e, rozbehli mechanizmy na riešenie krízy. Ja sa pokúšam parafrázovať. Určite grecká kríza e, nezaskočila, a poznali sme mnohé z tieto problémy, ale na druhej strane e, ekonomické kritéria, povedzme si na rovinu, tieto sú a boli, ale nikto ich nedodržoval. Čiže otázka. Do budúcna, kedy môžeme očakávať, že hospodárske krízy boli, sú aj budú. Čiže keď v budúcnosti budeme mať kritéria a budú mechanizmy a sankcie, ste veľmi skúsený človek. Myslíte si, že na základe skúseností žen budeme schopní v rámci súčasnej 7, teda 27 dohovoriť sa na nejakých mechanizmoch a dodržiavať aj sankcie? Ďakujem. Ďakujem pekne, vážený kolega. Pred posledným rečníkom je Lord Haskell zo snemovne Lordov britského parlamentu. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda, a ďakujem komisie za zorganizovanie tejto konferencii. Hovorí sa tu mnoho o budúcnosti a ja kladiem si otázku, či sme zabudli o zabudli na potrebu implementovať už existujúcu legislatívu. Napríklad, shodneme sa asi väčšina z nás teda na tom, že jednotný trh znamená veľký prínos pre všetky členské štáty. Niektorí sa sťažujú, že mnohé z týchto pravidel jednotného trhu sa vlastne neimplementujú. Aby sa som vedel, či komisia, aj my ako vlastne predstavitelia národných parlamentov. Či by sme mohli pomôcť treba s podporou spotrebiteľských organizácií, odborárov a iných organizácií, aby vlastne podporovali tú implementáciu. A myslím si, že môžeme spotrebiteľom poskytnúť určitú dôveru smerom ku produktom EÚ s tým, že vlastne budeme zdôrazňovať štandardy bezpečnosti, udržateľnosti, pôvod surovín a že sa bude zdôrazňovať, že tieto produkty sú vyrobené v Európe. Týmto spôsobom, myslím si, môžeme pomôcť našim podnikom a podnikaniu vôbec a myslím, že to je práve také posolstvo, ktoré si môžeme odniesť od tiaľto. Myslím, že práve aj parlament by v tomto mal zohrávať dôležitú úlohu. Ďakujem. Ďakujem pekne, vážený kolega. Teraz dávam slovo. Je to pán Massimino Caravaggio z talianského parlamentu a potom odozdám vedenie schôdze pánovi Martinezovi Martinezovi. Takže nech sa páči kolega z Talianska. Ďakujem za slovo, pán predseda. Mám dve veci, ktoré by som rád povedal. V prvom rade, talianský senát jednohlasne prijal dokument o európskej správe a riadení. Je tu jeden dôležitý aspekt a to sa týka ukazovateľov, ktoré sa majú zohľadniť, keď sa hodnotí rozpočet jednotlivých štátov. Vzhľadom na tie tradičné ukazovatele, tie neboli dostatočne efektívne, keďže Kríza mala veľký dopad na krajiny, ktoré mali aj povedzme nízku úroveň dlhu. E, hovorilo sa tu aj o možnosti uplatniť indikátory, ktoré sa týkajú súkromných dlhov, nielen verejných. Ďalej sa tu hovorilo o možnosti dopadov na dôchodky. Po druhé, chcel by som nadviazať na to, na čo upozornil kolega z Francúzska. E, ešte v Lani pán Lamassur prišiel s myšlienkou, aby sme zorganizovali ad hoc konferenciu rozpočtových výborov parlamentov. Vzhľadom na to, že vlastne štáty prierezov musia krátiť výdavky, bolo by dobre, keby existovala koordinácia v rámci celej Európy, aby sme si mohli stanoviť správne priority. Takže táto myšlienka konferencie je niečo, čo skutočne vieme podporiť a radi by sme vedeli, aké je stanovisko komisie k takéto otázke. Máme tiež pocit, že podobné jednoduché neformálne konferencie by tiež mohli byť efektívnejšie, než príliš e, prebujnela štruktúra, respektíve konferencie, ktoré sú príliš detailne pre, až e, príliš organizované. Ďakujem. Ďakujem pekne váženému kolegovi a teraz skutočne máme za sebou veľmi široký zoznam rečníkov a veľmi rád konštatujem, že všetci rečníci dodržali rečnícky čas tak, ako bolo požadované. A teraz by sme dali slovo pánovi predsedovi Barrosovi, aby okamžite mohol reagovať na otázky, ktoré boli vznesené. Nech sa páči, pán predseda Európskej komisie. Ďakujem pekne. Prvne začnem odpovedať, keďže budem hovoriť a teraz skôr než pán Leterm, chcem povedať toto. Európska situácia je veľmi zložitá a belgické predsedníctvo sa ozaj veľmi snaží presvedčiť ľudí, aby akceptovali kompromis. Vzhľadom na situáciu, v ktorej sa nachádzame, situáciu krízy a okrem toho teda aj vo vzťahu k vstupu do platnosti tej závanskej zmluvy. Môžem povedať, že pokiaľ ide o aspekty daní, môžem povedať toto. Z Lotyšska bola otázka týmto smerom. Stanovisko komisie je také, že sa budú podporovať eh, globálne aspekty e, zdanenia finančných transakcií. Nakoniec e, zajtra ráno odchádzam do Soulu a vlastne v mene Európskej únie budem presadzovať presne takýto postoj, čiže globálnu daň z finančných transakcií. Sme presvedčení o tom, že keby sme e, takúto daň zaviedli len v Európe, tak by to mohlo viesť ku problémom v konkurencii schopnosti. Čiže na to poukázali vlastne viacerí členom, poslanci v tejto debate, napríklad náš priateľ z Fínska. pán Lama. A chcem povedať, že je tu aj situácia, kde bankový a finančný sektor prispieva menej než iné sektory do našej ekonomiky. Čiže povedzme, sú tu možnosti finančných aktivít, ktoré by boli nediskriminačné. V podstate by išlo o to, že by sa zabezpečilo, aby banky prispeli niečím a tak by sme ich do istej miery finančne zaťažili. A samozrejme predpokladáme, že čoskoro budú vznesené konkrétne návrhy. Hovorilo sa tu aj o energii, infraštruktúre. Chcem povedať, že dnes popoludní sa sadne Európska komisia a budeme diskutovať a pravdepodobne aj schválime balík, ktorý sa týka energie, energetickej infraštruktúry. Je to ambiciózny projekt a na budúci štvrtok sa to rozhodnutie má už dotiahnuť do konca. Myslím, že to je jedno z tých najdôležitejších rozhodnutí komisie, čo robiť s energiou z hľadiska spoločnej európskej politiky. Pán Galasevský z Polska, a vlastne tu je viacej otázok a vidím tu veľký záujem Polska o tento proces. Pán poslanec sa pýta, e, sa pýta na koordináciu daní. A ako to budeme robiť v Európe a prečo nie je možné dosiahnuť úplnú harmonizáciu daní v Európe? Nechcem tu porušovať nejaké pravidla dôvernosti, ale chcem povedať, že v rade niekto, jeden členský štát navrhol, aby sme mali niečo o spoločných daniach alebo harmonizácii daní. A keď to tam zaznelo, tak to mnohé členské štáty veľmi tvrdo odmietli. A čo je možné, asi myslím, užitočné pre naše malé a stredné podniky, je, aby sme mali spoločný základ pri zdaňovanie korporácií, Myslím si, že je možné mať určitý spoločný daňový základ pre spoločnosti, čo by bolo jednoduchšie pre firmy. To znamená nie harmonizácia, ale určitá daňová koordinácia. Bolo tu mnoho otázok, dobrých otázok, ale nebudem na všetko detailne odpovedať. Ja chcem povedať, že pokiaľ je o jednotný trh a je, akto jednotnom trhom, a môžem tu odpovedať už aj na otázku, tak je to naozaj to, čo nás najviac za ujíma, ako to môžeme predložiť verejnosti. A preto som poprosil Maria Montiho, aby prišiel so správou o tomto akte a súhlasil, dohodli sme sa, že ľudia sa zvyčajne nezalúbia do trhu, do vnútorného trhu. Možno v niektorých krajinách sa to stane, ale nie vo všetkých. Takže musíme nájsť spôsob, ako zosúľadiť predstavy o trhu a ako to spríťažliviť e, spotrebiteľom. Preto spolupracujeme veľmi úzko so spotrebiteľskými organizáciami a myšlienka v našom akte o jednotnom trhu je práve tom, že treba vnútorný trh dobudovať, odstrániť posledné prekážky a súčasne získať politickú podporu voličov, pretože pravda je taká, že ju zatiaľ ešte nemáme. Máme tu mnoho vecí, ale napríklad v energetike nemáme spoloč- jednotný trh. A je to veľmi ťažké. Európa je silnejšia e, vonku, ale čím sme silnejší smerom navon, tým sme slabší donútra. Ako môžeme hovoriť s našimi veľkými partnermi vonku a hovoriť o tom, že majú rešpektovať náš jednotný trh, keď my sami sme tak ďaleko ešte nedošli? Takže chcem, aby to bola dôležitá téma do budúcnosti, pretože je tam veľký potenciál a ako som povedal, a ja plne súhlasím, s tým, čo sa tu povedalo. Najprv treba e, vyriešiť to, čo máme a preto komisia je veľmi objektívna a odhodlaná začať konania pre porušovanie s tými členskými štátmi, ktoré nerešpektujú zásady vnútorného trhu. A chcem povedať, že na základe mojej šesťročnej skúsenosti, že ak by neboli pravidlá komisie, tak by sme dnes vôbec nemali vnútorný trh, pretože práve počas krízy tu boli veľké trendy, silné trendy, napríklad dočasne zastaviť pravidlá o hospodárskej súťaži a podobne. Hovorím to najmä vám, pretože si myslím, že je dôležité, aby ste to vedeli. Napríklad v Spojenom kráľovstve, aby ľudia pochopili a podporili tú myšlienku, že keď chceme mať trh, potrebujeme inštitúcie. Aj trh je E, takéto vytvor. Je tu dôležitá úloha komisie a Európskeho súdneho dvora. Je to veľmi dôležité, ak chceme zachovať aspoň nejaký vnútorný, e, teda zachovať vnútorný trh, ale keď ho chceme ďalej rozvíjať, prehlbovať, tak samozrejme, že potrebujeme na to všetky nástroje a vaše návrhy sú vítané. Komisia zohľadňuje, čo hovoríte a môžeme to robiť aj na vnútroštátnej úrovni, aby sme zvyšili e, meno vnútorného trhu, poukázali na to, čo znamená pre Európu a čo nám prináša, pretože niekedy v Európe, keď hovoríme, tak e, sa hovorí, že e, čo dostanem za to, čo dám. A ľudia E, takto často neuvažujú, nevedia, koľko máme naozaj, aký osoch máme z tohto trhu, koľko, to, koľko zamestnanosti to prinieslo. A to je presne to e, zdôvodňovanie, ktoré potrebujeme, keď uvažujeme, povedzme, o finančných výhľadoch a rád odpoviem aj na otázky, ktoré sa ich týkajú. Bola tu práve táto otázka z Česka. Parlament nakoniec, pán Bauer, my vieme, aká je ťažká ekonomická situácia v našich členských štátoch a práve kvôli týmto obmedzeniam v národných rozpočtoch tu hovoríme o tomto v našom posúdení roz, e, rozpočtu, aby sme videli, čo môžeme urobiť s našimi zdrojmi. Robíme to preto, lebo členské štáty majú pravdepodobne problémy zachovať úroveň svojich príspevkov e, do európskeho rozpočtu a preto potrebujeme mať e, určité e, prostriedky, tak ako sa o tom uvažuje v, v rímskej zmluve. Ale myslím si, že to je to dôležité, čo potrebujeme. Musíme byť aj úprimní. Ak chceme niečo dosiahnuť, tak potrebujeme nástroje, vrátanie finančných nástrojov. Takže hovoríme o tom takýmto konštruktívnym spôsobom a ja dúfam, že sa nám podarí tu navyhnúť niektorým nacionalistickým alebo populistickým tendenciám. A síce, že európsky rozpočet hovorí e, a kontroluje, čo robia národné rozpočty. To sa ľahko hovorí, ale nie je to pravda. Európsky rozpočet je veľmi iný ako národné rozpočty. Na úrovni európskeho rozpočtu nemáme dlh, my ho jednoducho nesmieme mať. A národné rozpočty e, niekedy žijú s veľmi neprijateľnými, neudržateľnými úrovňami verejného alebo súkromného dlhu a preto majú takéto ustanovenia zmysel, ale to musia riešiť národné rozpočty. Druhý rozdiel je ten, že národné rozpočty, väčšina z nich vlastne, je okolo 50 výdavkov našich dnešných článkov alebo na e, e, HDP. To sú tie bežné výdavky na fungovanie štátu a na sociálne zabezpečenie. V Európskej únii je to 6%, 5,7 alebo koľko, 5,8 na naše fungovanie. To je to, čo by sme nazvali administratívne náklady, výdavky. A to to všetko ostatné sú investície. To sú investície buď do tzv. tradičných politík, ako je napríklad kultúra, ale sú to aj investície do kohézie, ako aj investície do nových oblastí, a Európska únia vytvorila aj nové e, e, funkcie a to všetko musíme e, financovať. Ja viem, že žijeme v ťažkých časoch, a niektoré argumenty tu jednoducho nie sú, aj keď sú najlepšie, sa nedajú prijať alebo sa neprijímajú a ja sa snažím prichádzať s racionálnymi, rozumnými argumentami, lebo viem, že táto situácia je veľmi ťažká, náročná ekonomicky, aj politicky a určite to nie je čas, aby sme spochybňovali čo sú tie najväčšie e, výdobytky Európy, ako je jednotný trh. Práve toto je doba, keď máme zostať spolu a e, posilniť to, čo vieme urobiť najlepšie na európskej úrovni. Niečo robíme najlepšie na národnej úrovni, niečo na miestnej, niečo na regionálnej. To je tá zásada subsidiárnosti, ktorá sa má samozrejme vykonávať, ale buďme úprimní v čase globalizácie, keď, sa hovorí, keď hovoríme o týchto veciach s našimi Rus, americkými priateľmi, s Rusmi, s Číňanmi a s inými mocnosťami, ako napríklad v G20 budem hovoriť, tak ak nebudeme spolupracovať a ne, naša úroveň bude minimálna, takže ak nebudeme mať ekonomický, demografický, politický vplyv, nedokážeme na, e, individuálne ovplyvniť globálnu debatu, ale spolu, spolu dokážeme ako Európa vytvoriť ten rozdiel, potom zavážime. Preto je dôležité mať tieto veci na európskej úrovni. A potom je to napríklad prehlbenie európskeho trhu, jednotného trhu a potom potrebujeme určité politiky a koordináciu politik. Týmto reagujem presne na tú istú otázku, ktorú tu povedal Lord Askinson. Teraz jednotná mena, znamená to väčšiu integráciu v Európe? Samozrejme. To je zrejme. Preto je to tak, pretože sme identifikovali niektoré úzke miesta, preto hovoríme o ekonomickom spravovaní, o európskom semestri a videli sme, že menová únia bez akejkoľvek e- koordinácie ekonomickej politiky nefunguje. Aké sú dôsledky pre ostatné členské štáty? V prvom rade väčšina členských štátov EÚ chce vstúpiť do Európskej menovej únie. Je tu jeden, kto nechce, to, sú, to je Spojené kráľovstvo, ale väčšina členov chce a vlastne zosúľaďujú svoje politiky s politikou eurozóny. Aj Británia, aj keď nie je e, členom Európskej menovej únie, jasne hovorila, že je v jej zásadnom záujme mať stabilitu v eurozóne a ja si myslím, že tu dosahujeme pozitívne výsledky, ale či sa nám to páči alebo nie, teraz sme viac na sebe závislí, než sme boli predtým. A to bez ohľadu na to, či máme hospodárskú a menovú úniu. Niektoré členské štáty, ktoré stoja dnes pred vážnymi problémami, s dlhom štátu sú v eurozóne, niektoré nie sú v eurozóne. Takže tá premena, ktorá to vysvetľuje, nie je e, účinok eurozóny, ale sú to tie nové podmienky medzinárodnej hospodárskej súťaže a po druhé aj ten vzorec ekonomickej politiky, fiškálnej politiky doteraz to bolo doteraz udržateľné, neudržateľné vo väčšine našich členských štátov a preto beriem toto, niektorí ľudia sa stiažujú, môžu sa stiažovať na trh, ale keď nemajú trh, keď nemajú dlh, tak tam nemusia ísť. Takže jednoducho to riešenie v tom, že využijeme tento moment na fiškálnu konsolidáciu, ekonomické reformy, ktoré musíme spraviť, aby Európa bola konkurencieschopná v tejto globálnej súťaži. Niektorí z vás hovorili o sankciách Hovorilo sa tu o transparentných informáciách. To je presne to, čo sa snažíme dosiahnuť. Dovolte, aby som povedal, že moja prvá komisia navrhla viac právomoci pre Eurostat, aby mohol kontrolovať verejné účty našich členských štátov, ale sa to zamietlo. Chápalo sa to ako niečo veľmi intruzívne. A grécky prípad je to dôkazom. Údaje z Grécka, ktoré sme dostávali, neboli presné. To je tá pravda, a e, teraz sme prišli so zmenami, pretože bez transparentných informácií to nebude fungovať. Menová únia ani žiaden trh. Jednoducho potrebujeme transparentné informácie medzi všetkými členskými štátmi EÚ a sme odhodlani to dosiahnuť. Myslím si, že je to v najlepšom záujme aj našich členských štátov ako celku. A teraz chcem povedať, e, moji milí kolegovia, e, bola tu zaujímavá otázka, ktorá sa týkala dozoru alebo nedostačného dozoru. K tomu chcem povedať toto. Európska komisia urobila všetko, čo je v jej silách v tejto oblasti. Musíme byť opatrní, keď chceme prepracovať zmluvu. Tieto závery k prepracovaniu zmluvy a rada aj predseda to môžu potom ešte lepšie, výbor lepšie vysvetliť. Potrebujeme jednoducho mechaniz- e, trvalý stály krízový mechanizmus. Bez Nemecka to nie je možné. Aj to je tvrdá realita. A v nemeckom prípade je tu potreba reformy zmluvy, aby sa táto vec vyjasnila, ktorá je tak dôležitá pretože tu ide o právne otázky a právnici sa tým zaoberajú. To nie je nejaká obsesia alebo fixná predstava Nemecka, sú to jednoducho tvrdé fakty. Je to vec, právna vec a E, keď sa e, zaoberáme otázkou otvorenia zmluvy, tak nikto nevypukne, nevybuchne od nadšenia, ale myslím si, že je jasné, že sú tu potrebné určité zmeny. A to znamená, že sa musia vyjadriť aj národné parlamenty, lebo reforma zmluvy je len možná ratifikácia vo všetkých e, členských štátoch. A to je šanca pre členské štáty prispieť do spoločného diela. A potom je tu tá druhá časť vašej otázky. A to znamená, že teraz máme možnosť využiť tento tzv. európsky polrok, aby národné parlamenty boli do procesu zapojené. To sa môže stať napríklad prostredníctvom zhromaždenia COZAK, lebo COZAK bude budúci rok e, zasadať v Maďarsku a potom uvidíme, ako sa to dá využiť. To je neformálny spôsob silnejšej účasti národných parlamentov. Teraz po francúzsky ďalej. K tejto otázke poviem úprimne, čo si myslím. Ja naozaj verím v úlohu národných parlamentov aj pred Lisabonskou zmluvou. Vytvorili sme túto neformálnu spoluprácu, keď nás zaujímali vaše stanoviska. To znamená, že náš systém rozhodovania je v EÚ veľmi ťažkopádny a niekedy veľmi dlhý. A musíme uplatňovať to, čo je v zmluve. Nemôžeme vytvárať nejaké ďalšie e, formálne štruktúry pre rozhodovanie. Mechanizmus je taký, že komisia navrhuje legislatívny akt, rada a parlament vo väčšine otázok spolu rozhodujú, ale vy, národné parlamenty, zase kontrolujete vlastné vlády. Tak toto funguje, toto je tá hlavná funkcia. Lisabonská zmluva zaviedla určité postupy, ako je napríklad kontrola subsidiárnosti, to sa bude kontrolovať a sú tu ešte aj iné otázky. Tu zareagujem na niektorých z vás, napríklad pán Kareš. Ja vidím, že je tu taká možnosť nastoliť väčšiu, širšiu neformálnu spoluprácu. Napríklad komisia nedávno zverejnila 27.10. náš pracovný program do roku 2011 a tento program obsahuje kompletný zoznam všetkých projektov, ktoré chceme vykonať na budúci rok a v najbližších rokoch. To je ten rollover program, ako tomu hovoríme. Je to dokument, ktorý umožňuje národným parlamentom, ak chcú, začať okamžite konať alebo rokovať o hlavných otázkach a takto sa môžu skutočne zapojiť a stotožniť s týmto procesom. To je podľa mňa dôležitý aspekt. Nesmieme byť príliš formálni. Okrem, e, navyše k tomu, čo už máme formálne zakotvené. A keďže tu o vašej otázke, pán Kareš, tak vám môžem povedať, že my teraz ten návrh, tak ako bol predložený, a by som zareagoval na tie veľké rozdiely medzi európskymi ekonomikami a aby som zareagoval na ten dozor, tak to je to, čo figuruje v návrhoch komisie a to je to, čo funguje v normálnom legislatívnom procese a pri e, e, komunikácii s pánom Van Rompuyom sme sa tiež dohodli a teraz je na Európskom parlamente, aby to odsúhlasila, kto bude chcieť. To je ten základný aspekt. určité úrovne koordinácie hospodárskej politiky e, sú potrebné, inak nebude stabilná eurozóna. To znamená, že tu máme veľmi dôležitú menovú a hospodárskú úniu, ale ešte musíme mať aj koordináciu politik a to je to, na čom nám záleží. A to je veľmi revolučné, že by sme mali systém integrovanejší, systém, kde návrhy komisie možno zrušiť kvalifikovanou väčšinou. To znamená, že sme dosiahli veľký pokrok, pokiaľ ide o hospodárskú integráciu a smerom k lepšej koordinácii, ale keď si zoberieme napríklad tento európsky semester, to je veľký krok vpred, pokiaľ ide o koordináciu pretože sa rešpektujú kompetencie národných parlamentov. A ten návrh, ktorý bol odsúhlasený na základe správy Rarozier, a to odsúhlasil Európsky parlament a Rada, to je návrh finančného dohľadu v Európe. V minulosti by sme povedali, že to nie je možné, ale chcem povedať, že často každý deň sa síce zaoberáme operatívnym každodenným chodom, ale nevidíme tú tendenciu. A Európa sa snažila zareagovať na krízu s nástrojmi, ktoré mala. Niekedy to boli komunitárne nástroje, niekedy medzivládne nástroje, ale vždy sme to robili preto, aby sme sa snažili o koherentnú, systematickú reakciu celej Európy. Ospravedlňujem sa, hovoril som dlho, ale položili ste mi tak veľa otázok, dôležitých otázok, že som to potreboval urobiť. Stratégia, ešte posledná vec, stratégia EU 2020. Kolega z e, Česka sa na to pýtal. Aká to vyzerá s Lisabonom? Lisabonská stratégia bola dobrá stratégia, ale mala nedostatky v realizácii. Chýbalo jej to vlastne ten pocit vlastníctva na národnej úrovni. Ja si myslím, že pri tom novom systéme spravovania, ak vaše vlády s parlamenty budú spolupracovať, budeme v oveľa lepšej situácii dosiahnuť výsledok. To si naozaj myslím, po tom, ako som e, pracoval týchto 6 rokov v komisii a predtým ako premiér u seba doma. Teraz máme tieto možnosti, ale záleží to na tom, že či sa e, zapojíte a tak sa nám podarí dosiahnuť všetky výsledky, ktoré sú dôležité pre e, trhové sociálne hospodárstvo v Európe. Také, ktoré bude lepšie než to, čo máme dnes. Ďakujem pekne, vážený pán predseda komisie. Je naozaj pravda, že ste hovorili veľmi obsiahlo, ale hovorili ste dobre a treba povedať, že Európsky parlament rozhodne musí musí efektívnejšie prenášať e, vlastne zodpovednosť na aj ďalšie orgány spolurozhodovania, pretože to je práve dôležitá úloha ako sprostredkovateľa. Dobre, teraz dáme slovo e, pánovi premiérovi, predsedovi vlády Belgická Ivle Ternovi, aby reagovala aj na jednotlivé vystúpenia, ktoré tu zazneli. Pán Leter, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne za slovo. Pán predseda, veľmi stručne, veľmi stručne, aby som zareagoval na všetko to, čo zaznelo. Komisia je rozhodne veľmi aktívna v mnohých rôznych oblastiach. A najmä preto, aby dokázala vlastne odpovedať aj na očakávania, očakávania strany občanov, ekonomických aktérov a partnerov. Ehm, len dva roky po najvýraznejšej ekonomickej kríze od 30. rokov eh, objavujú sa tu návrhy eh, nového hospodárskeho a ekonomického programu. Len 5 bodov. Keď hovoríme o, daňových, eh, o, o poplatkoch pre finančné transakcie, o tzv. bankovej daní, na tom ešte pracujeme. Pracujeme na tejto téme. Na ďalšom stretnutí Ekofinu sa pokúsime dospieť k dohode medzi členskými štátmi ohľadom rozpočtu, e, podobne ako to vlastne už e, zdôrazňoval aj rečník, predrečník. Ehm, na národnej úrovni sa budeme snažiť zabezpečiť toho, aby sme dokázali čo najefektívnejšie skonsolidovať verejné financie. A treba si uvedomiť, že európsky rozpočet sa musí vystaviť rovnaké, rovnakému procesu, musíme ho dokázať skonsolidovať a je nevyhnutné, aby sme eh, aby v podstate sme dokázali investovať tých 0,03 hrubého domáceho produktu Um, na tie priority, ktoré nás môžu posunúť ďalej a dopredu belgické predsedníctvo, rovnako ako aj ďalšie členské štáty, pripravujú konkrétne návrhy. Konkrétne návrhy, ktoré by nás mohli um, v podstate ktoré by zabezpečili to, že nebudeme potrebovať absolútnu, absolútnu väčšinu, ale teda všetky hlasy, ale len kvalifikovanú väčšinu. Čiže nie jednu hlasu, ale kvalifikovanú väčšinu na schválenie takýchto návrhov. Takže to je čosi, čo nám môže pomôcť um, efektívnejšie sa približiť tejto politike rastu. Ďalej, čo sa týka hospodárskej politiky a stratégie EU 2020, ako už bolo povedané, eh, dôležitosť tejto ekonomickej stratégie je najmä v tom, E, že neustále prebiehajú aj konverzácie s predsedom komisie, tie trvajú už viac ako mesiac a pol, a e, rovnako aj na predsedníctve rady mene členských štátov hovoríme, že to je veľmi dôležité pre dôveryhodnosť, aby táto politika, táto stratégia, európska stratégia EU 2020, rovnako ako Lisabonská stratégia, je veľmi dôležité, aby implementácia bola e, vlastne dosiahnutá všade tam, kde to je aspoň trochu možné komisia je podobne na tom trvala, že tento časový harmonogram musí byť rešpektovaný do maximálnej možnej miery. A Chceme zdôrazniť dva dôležité prvky pri spolupráci s národnými parlamentami. V prvom rade je to skutočnosť, že stratégia EU 2020 by mala mať svoj sociálny rozmer, čo bol jeden z tých cieľov, ktoré ktoré sme si vytýčili už predtým. No a po druhé, eh, chcel by som zdôrazniť dôležitosť Ehm, komplexnej a širokosiahlej priemyselnej stratégie. Rozdiel, ktorý tu je medzi anglosaskou a americkou ekonomikou, eh, je najmä v tom, že musíme efektívnejšie posilňovať priemyselnú kapacitu nášho kontinentu, najmä tam, kde hovoríme o tvorbe nových pracovných príležitostí a rovnako keď hovoríme o udržaní našej pozície na svetových trhoch. Potrebujeme naozaj e, efektívnu a dynamickú e, stratégiu pre priemysel, rovnako tu máme aj stratégie vlajkových lodí, ktoré majú naozaj veľmi dôležitú úlohu. E, dohľad, ekonomický dohľad v minulosti nefungoval dobre. Myslím si, že naozaj potrebujeme vedieť efektívnejšie sa pozrieť na nedostatky teraz pracujme, pracujme na e, týchto e, dokumentoch, ktoré nám predložila komisia. No a teraz e, skúsme vytvoriť tie doplňujúce a doplnkové nástroje tak rýchlo, ako to len pôjde, tak aby sme dokázali fungovať efektívnejšie. Závery a ich implementácia do podoby legislatívnych textov je naozaj veľmi dôležitý aspekt našej práce dôležitý aspekt, ktorý musíme mm, použiť e, na to, aby sme sa mohli vyhnúť e, akémukoľvek zlyhaniu alebo poklesu. Belgické predsedníctvo zdôrazňovalo dôležitosť ehm, tohoto zákona o legislatíve o jednotnom trhu, celého balíka legislatíve o jednotnom trhu. Ehm, tam sme poukazovali na niektoré nedostatky v rámci spoločného trhu, ktoré tu existujú. Súhlasím s predsedom komisie, že je naozaj veľmi dôležité pre nás ako pre politikov, aby sme dokázali e, presvedčiť verejnosť nedostatočne hovoríme o tom, čo v podstate zahrňa e, všetko členstvo v Európskej únii. E, každý sa snaží vstúpiť do Európskej únie, máme celý rad krajín, ktoré sa uchádzajú o členstvo ale my asi nerozhotočne zdôrazňujeme benefity ekonomickej integrácie v každodennom živote ľudí, ale to nie len keď hovoríme o využívaní jednotnej meny, ale aj vtedy, keď hovoríme o e, pridanej hodnote spoločného trhu. Pre nás ako pre politikov to, čo skutočne potrebujeme, je e, pracovať e, efektívnejšie na presviečaní a vysvetľovaní. 1 plus jedna je viac ako dve najmä v ekonomike, je naozaj veľmi dôležité liberalizovať, tak aby, sme, aby dokázal spoločný trh fungovať, aby sme uzavreli dohody o, e, o, o, o, o voľnom obchode s obchodnými blokmi. Nedokážeme to urobiť samostatne, jeden členský štát po druhom. Myslím si, že na záver môžeme povedať toľko, že rozhodne musíme pôsobiť preventívne proti kríze musíme mať schopnosť posilňovať hospodárstvo. Myslím si, že to je neustále prebiehajúci proces e, vlády jednotlivých členských štátov, ostatné e, inštitúcie Európskej únie, parlament. E, všetci musia spolupracovať na národnej úrovni, rovnako aj s parlamentami členských štátov, najmä tam, kde hovoríme o rýchlej implementácii rozhodnutí, ktoré boli prijaté na základe Lisabonskej zmluvy a raz by som vám poďakoval za zorganizovanie tohoto užitočného stretnutia a za vytvorenie tejto príležitosti pre výmenu názorov. Rozhodne to bolo veľmi užitočné a plodné stretnutie. Ďakujem veľmi pekne, pán Leterm. A dovolte mi, dovolte mi už iba e, možno urobiť e, stručný záver. Rád by som počiarkol to, E, ako ďakujeme predsedovi komisie, vám, vám pán predseda, ale aj e, ostatným kolegom. Vy, pán predseda komisia, ste naozaj vyvinuli veľké úsilie a veľkú snahu byť tu s nami. Je to naozaj veľmi dôležité pre našich kolegov z národných parlamentov, aby mohli možnosť na vlastné oči vidieť, e, do akej miery e, zástupcovia národných parlamentov sú e, cenení a ako a mali možnosť konfrontovať svoje názory priamo s predsedom komisie. Dámy a páni, vypočuli sme si pozície predsedu rady a predsedu komisie a dostávame sa do poslednej fázy, do fázy tvorby záverov. Ehm, fáza tvorby záverov je veľmi dôležitá, bude samozrejme ešte pozvem e, k rečníckému pultu, alebo teda tam slovo ešte nášmu môjmu spolupredsedovi pánovi Demejerovi, e, ktorý dostane priestor, aby stručne uzavrel ehm, toto stretnutie. Pán podpredseda Belgického senátu, pán Mejer, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, dámy a páni v prvom rade ako podpredseda Belgického senátu, ale rovnako ako aj e, starosta jedného belgického mesta, ktoré, ktoré má veľmi silný e, proeurópsky sentiment, chcem povedať, že je, rozhodne to bola podsta byť, alebo môcť byť v tejto inštitúcii, ktorá sa stáva čoraz dôležitejšou mekou alebo dôležitejším stredobodom európskeho demokratického života. Mali sme naozaj veľmi širokosiahlu otvorenú debatu, mali sme možnosť vypočuť si e, dobré prezentácie od e, štyroch spravodajcov z jednotlivých skupín. E, Môj krajan Bruno Tedens hovoril o raste a zamestnanosti dnes a v budúcnosti. E, hovorili sme o tom, že budúcnosť sa nachádza v, zelenom, v zelenej ekonomike, v zelenom hospodárstve a samozrejme v znalostnom hospodárstve. Kríza ešte zďaleka neskončila, ale e, musíme už teraz myslieť na budúcnosť a na stratégii EU 2020. Rozhodne stratégia EU 2020 je dobrým začiatkom prípravy pre budúcnosť. Pani Pervanš Beres ktorá zhrnula prácu pracovnej skupiny číslo 2, hovorila o otázkach ehm, hospodárskeho riadenia správy v Európe. Myslím si, že v súčasnej úrovni um, sme sa nám podarilo rozhodne otvoriť túto tému na dobrom fóre, na dobrej úrovni. Ale nie je to len európska úroveň, ktorá má zodpovednosť. Je to aj na poslancoch národných parlamentov, ktorí majú uh, vlastne povinnosť doplňať Európsky parlament a, a spoločne pracovať na tomto cieli. A to je vždy rozhodne veľká výzva. Um, pán Vila Joana bol spravodajcom pre tretiu pracovnú skupinu. Hovoril o dôležitosti spoločného trhu v Európe a toho, ako to je veľmi ako je dôležité e, posilňovať tento spoločný trh pre európskych občanov. A rovnako v tomto smere sú dôležité aj služby v tomto kontexte. musíme si priznať, že administratívne zaťaženie a, zbytočné administratívne bremeno je ešte stále veľkou prekážkou a musíme ho trvalo znižovať a nie zvyšovať. Vážení kolegovia, bolo mi cťou mať si možnosť vypočuť e, postoj predsedu Európskej komisie pána Baroza. E, bol som rád, že som videl ten veľký entuziasmus, ktorý vložil do svojej prezentácie keď, najmä keď hovoril o boji proti európskej kríze. A najmä otázka spoločného trhu je v tomto smere veľmi dôležitá. A samozrejme spomínal aj veľmi ambiciózny projekt Európske stratégie do roku 2020. Podľa nášho názoru je to veľmi dobrý začiatok obnovy a ďalšieho napredovania. Všetci musíme pracovať spoločne na tom, spolu s Európskou komisiou a s jej predsedom, tak, aby sme spoločne mohli nájsť udržateľné a konzistentné riešenia pre tie ekonomické výzvy, ktoré pred nami ležia. Rozhodne som si veľmi rád vypočul viacero veľmi zaujímavých odpovedí na otázky, ktoré zazneli. Bola to naozaj veľmi príjemná príležitosť. Pán Leterm, ktorý je predsedom Európskej rady a s mojím premiérom, veľmi dobre pozná európske inštitúcie, aj Európsky parlament a rovnako Eh, si dobre uvedomuje aj eh, aké potreby má, má vláda eh, v rámci boja proti kríze, proti, finan- proti nestabilite finančných trhov a takisto aj v tom, aby Európska únia mala udržateľnú politiku. To všetko sa nám podarí dosiahnuť na vtedy, ak budeme spoločne pracovať. Dohoda s Južnou Koreou poukazuje na to, že Európska únia nezvaž, ne, neberie do úvahy alebo teda nerozmýšľa na svojou politikou vnútorného trhu, ale uvedomuje si aj intenzívnejšiu medzinárodnú spoluprácu so vzdialenejšími krajinami. A to nám rozhodne môže pomôcť um, takýmto spôsobom ehm, sa zotaviť z ekonomickej krízy. Na záver, ako záver tejto diskusie. Táto debata nám ukazuje, že všetci sme zástupcami národných vlád a európskych inštitúcií. A musíme preukázať eh, vytrvalosť pri, eh, pri eh, tvorbe týchto politík a pri dosahovaní efektívnych cieľov. Napriek tomu, že to máme rôzne citlivé aspekty v rámci národných politík, ešte stále dokážeme dosiahnuť dohodu vo veľmi širokom spektre rôznych tém. Pán predseda, toľko k mojim záverom, toľko som chcel povedať tejto téme. Ďakujem veľmi pekne za pozornosť. Dámy a páni, vážené kolegyne, kolegovia, vystúpenie predsedu komisie, predsedu rady a samozrejme aj vystúpenie môjho kolegu spolupredsedajúceho eh, pána Demejera eh, práve odzneli. Dovolte mi, dovolte mi ešte na záver už eh, nevenovať aj ďalšiu minútu nejakej analýze alebo elaborácii záverov. Myslím si, že to už e, zaznelo v rámci jednotlivých diskusí a urobili to spravodajcovia správy jednotlivých pracovných skupín. Um, už boli rozdistribuované dve z tých troch. Tretia správa sa pripravuje a bude vám zaslaná. V každom prípade ju dostanete a budete mať k dispozícii. Rád by som venoval tie, tých 4-5 e, minút, ktoré mi zostávajú a ktoré mi, umož- ktoré mi dovoluje e, rokovací poriadok, aby som sa vyjadril k, čo si, k čomu si, čo je podľa mňa veľmi dôležité. V prvom rade, rád by som pozdravil e, z celého srdca vás všetkých za to, akým, akým konštruktívnym a inšpiratívnym spôsobom ste, ste sa zúčastňovali tejto práce s akým nasadením ste vlastne sa zapojili do tohoto procesu a priniesli to najlepšie z národných parlamentov. Toto stretnutie, rovnako ako aj ďalší, niektorí rečníci, ktorí vystúpili, um, ďakovali komisii za organizáciu tohoto stretnutia. Toto stretnutie organizuje Európsky parlament a dve e, snemovne belgického parlamentu. E, ak to je efektívne a dobré stretnutie, tak treba poďakovať politickým lídrom, a samozrejme zamestnancom, zamestnancom e, tak e, snemovní reprezentantov a Senátu Belgická, ako aj Európskeho parlamentu, pretože tí zabezpečovali logistiku a konkrétne stretnutia, tí nám dali možnosť pracovať takýmto uspokojivým spôsobom, ako sa nám podarilo počas týchto dvoch dní. Po druhé, rád by som e, povedal ešte jednu vec, pretože to je príležitosť, rád by som vám povedal to, čo v súčasnosti, alebo reagoval na to, eh, keď hovoríme o nevyhnutnej spolupráci medzi Európskym parlamentom a národnými parlamentami. Táto spolupráca bola vždy želaná, ale od vstupu Lisabonskej zmluvy do platnosti odkedy sme vlastne získali nový legislatívny a právny základ, na základe ktorého môžeme fungovať a vlastne podľa tohoto e, Európska únia e, môže sa ďalej posúvať. Potom, ako sme 10-15 rokov sa len točili dookola a pozerali dovnútra, tak teraz máme možnosť e, zmeniť sa na globálneho hráča. Globálneho hráča, ktorý dokáže obhajovať záujmy Európanov, Európanov a Európaniek v rámci nového, e, novej pozície na globálnej scéne. No globálny vývoj neustarej globalizácie a multilateralizmu e, umožňuje, vytvára práve príležitosť pre nás a Lisabonská zmluva nám dáva tú kapacitu. Lisabonská zmluva nám dáva možnosť, aby sme už priamo do tohoto legislatívneho dokumentu zakotvili aj povinnosť spolupracovať medzi Európskym parlamentom a národnými parlamentami. Tu uvádzame aj národné parlamenty až 14 krát v texte Lisabonskej zmluvy. To prvé, čo treba povedať v tomto kontexte, je to, že skúsenosť, ktorú sme mali ja ako podpredseda Európskeho parlamentu zodpovedám za osobitnú oblasť vzťahov medzi Európarlamentom a národnými parlamentami. Sú potom ďalší dva kolegovia, ktorí mi v tomto smere pomáhajú v tejto práci. Ale my si uvedomujeme, že bolo veľmi ťažké eh, dospieť k dohode medzi 27 členskými štátmi ohľadom textu Lisabonskej zmluvy. Ale ako náhle sme dosiahli tento Lisabonskú, túto dohodu, už bolo pomerne jednoduché upraviť eh, sadu týchto článkov a zdá sa, že je oveľa komplikovanejšie pretaviť tieto záväzky do reality, najmä tie odseky, ktoré, eh, ktoré vyplývajú z článkov tejto zmluvy. A práve tu e, čelíme, na, čelíme tomu, na čo sa predovšetkým odkazuje ako na e, účasť a spoluúčasť a participáciu národných parlamentov e, pri tvorbe európskej normatívy, či už je to povedzme aj e, implementácia európskej legislatívy, všade tu narážame na mnoho ťažkostí. Mnoho ťažkostí, e, ktoré samozrejme sa snažíme prekonať a snažíme sa ich prekonať práve s tým dobrým úmyslom nás všetkých a zároveň s presvedčením, najmä z pohľadu Európskeho parlamentu, že táto spolupráca je nevyhnutná. Je čosi, čo musíme všetci brať na vedomie. Jedna z tých vecí je to, že ak Lisabonská zmluva e, si uvedomuje túto dôležitosť e, národných parlamentov, akú zohrávajú, tak potom, e, sa, potom práve vlastne toto uznanie dôležitosti národných parlamentov vyplýva práve zo snahy Európskeho parlamentu. Je to snaha Európskeho parlamentu zdôrazniť dôležitosť národných parlamentov. Táto táto pozícia národných parlamentov v Lisabonskej zmluve nevyplýva z aktivít e, jednotlivých členských štátov ani zo strany ich vlád, ale práve táto aktivita vyšla zo strany Európskeho parlamentu. My sme presvedčali ostatných partnerov, aby zdôraznili úlohu národných parlamentov a aby tá nová konštrukcia, ktorú budeme budovať, bola taká, v rámci ktorej občania Európskej únie sa budú môcť plne cítiť zastúpení a sa budú môcť plne identifikovať. To je čosi, čo sa snažíme brať maximálne do úvahy. E, samozrejme, je nevyhnutné nevyhnutné aj úplne vysvetliť a vyjasniť, že demokratické napredovanie, napredovanie v rámci oblasti demokratizácie, ktoré sme mali možnosť vidieť počas európskej modernizácie v období až 50, posledných 50 rokov, to, to všetko je spôsobené tým nárastom kompetencií, ktoré Európsky parlament dostal v rámci jednotlivých zmluv to je práve kľúčové. E, to je práve v podstate tá základná snaha zvyšovania úrovne demokratizácie, na ktorej pracujeme a urobili sme obrovský krok dopredu vďaka Lisabonskej zmluve. A práve v tomto smere si treba uvedomiť, aký výrazný príspevok v tomto smere e, urobila komisia a predovšetkým osobne pán predseda komisie, ako dlhodobo napomáhali tomuto procesu pretože v rámci dlhodobého fungovania sa veci neustále komplikovali, ale e, jedna z tých základných vecí, na ktorým smerujeme, je práve to, aby tieto zložité a komplikované veci e, našli efektívne a jednoduché riešenie, tak aby sme ich dokázali pretaviť na čosi, čo nám umožní napredovať a aby sme dokázali zvýšiť participáciu a účasť našich občanov. V Európskom parlamente sme vytvorili špecifickú skupinu, skupinu, ktorá má na starosti e, riadenie implementácie Lisabonskej zmluvy, najmä v tom, čo robí Európsky parlament vo vzťahu s národnými parlamentami. A ja predsedám tejto skupine. Táto skupina riadenia, e, alebo tá dozoru, e, sa skladá z troch podpredsedov parlamentu, skladá sa z, z predsedu ústavnoprávneho výboru, a zároveň predsedov ostatných výborov parlamentov a potom tam máme jedného zástupcu pre každú parlamentnú skupinu, a každej, ktorá sa nachádza v našej snemovni. A schválili sme dokument, dokument, ktorý už bol ratifikovaný Eh, orgánmi vedenia parlamentu. Je to dokument, ktorý, ak tomu správne chápem, nie je nejaký eh, samostatný dokument, je to, nie je to nejaká eh, nezávislá iniciatíva, je to oficiálny úradný dokument, ktorý hovorí o tom, ktorý by si mali každý jeden dobre poznať. Je to dokument, ktorý poznajú rozhodne aj administratívy jednotlivých národných parlamentov a som presvedčený, že nikto z vás o ňom nevie, nikto ho nepozná. A bolo by naozaj veľmi dôležité, aby každý jeden z vás mal príležitosť a prístup k takémuto dokumentu a aby presne vedel, aké sú tie závery, ktoré, ku ktorým dospel Európsky parlament, kam sme sa až dostali, ako na tým, e, aký je náš postoj a, a vlastne kde vidíme tú nevyhnutnú racionalizáciu toho, čo sú tieto vzťahy, tak aby sme sa dostali k maximálnej miere efektívnosti a zároveň, aby sme sa dostali k čo najväčšej miere fluentnosti, e, plynulosti, tak aby sme v podstate e, dokázali zabezpečiť tú plnohodnotnú distribúciu zodpovednosti medzi jedných a druhých Myslím si, že dnešné stretnutie, aj včerajšie stretnutie, bolo naozaj stretnutím, ktoré sa neslo vo vynikajúcej atmosfére. E, zazneli tu aj kritické vystúpenia e, zo strany viacerých z vás, ktorí hovorili o tom, že tu je nedostatočné zastúpenie kolegov e, členov poslancov Európskeho parlamentu. To je problém, ktorý si uvedomujeme aj my. Je to problém, ktorý musíme riešiť a musíme nájsť nejaké efektívne riešenie do budúcnosti a síce zabezpečiť to, aby takéto stretnutie, také dôležité stretnutia, ktorých je tak málo, pretože ich je len niekoľko, aby sa neboli, ne, neboli paralelne s 20 stretnutiami výborov, pretože nemôžeme sedieť aj tam, aj tam a máme potom rozdielnú zodpovednosť, jednoducho nemôžeme sedieť aj tu a zároveň v rovnakom čase sedieť aj na stretnutí výboru. V každom prípade, um, myslím si, že tie príspevky, ktoré tu boli, boli rozhodne prámeňom inšpirácie. Uh, predseda komisie o tom to spomínal, spomínal to aj pán Žuaje včera, ktorého vystúpenie a príspevok bol rovnako distribuovaný. Je to rozhodne rovnaké ako to, čo hovorila aj Žuaje. Chcem poďakovať aj e, tomu, čo povedal. A síce, že to najhoršie z tej kríze je už za nami a tomu najhoršiemu sme sa zároveň aj vyhli, ale zároveň to povedal aj predseda komisie. Povedal to veľmi jemne, pretože je to rozhodne vec, okolo ktorej možno netreba až toľko robiť e, poplachu, ale treba si uvedomiť, že nie všetky členské štáty sú v rovnakej situácii. Nie každý je na rovnakej únikovej krivke z krízy, pretože nie každému sa podarilo adekvátnym spôsobom vysporiadať e, s krízou a naštartovať ekonomický rast. Niektoré, pre niektoré to ešte je budúcnosť, niektoré už sú na tejto unikovej krivke a niektoré ostatné ešte stále hľadajú nástroje, ako sa dostať z tohoto, z tohoto cyklu a snažia sa iba rozmýšľať, ako vybudovať svoju budúcnosť, ale rozhodne si musíme uvedomiť, že táto, táto budúcnosť všetkých krajín je výzvou aj pre nás a musíme zabezpečiť to, aby sme dokázali vytvoriť perspektívnu budúcnosť napriek tým výzvam, ktorým čelíme v súčasnosti. To som vám chcel povedať. E, myslím si, že tu bolo viacero veľmi cenných príspevkov a nápadov a rozhodne je to dobrý príspevok európskeho semestra e, hospodárskeho riadenia a, a koordinácie na európskej úrovni. Myslím si, že napriek tomu, že tu boli že tu bola silná, silné, eh, silné protesty proti tomu, aby sme to posúvali ďalej, ale napriek tomu sa nám ich podarilo prekonať. A chcem vám povedať eh, všetkým, že vám ďakujem za vašu účasť, za vaše zapojenie, za vašu prítomnosť a samozrejme Chcem ešte raz veľmi pekne poďakovať predsedovi komisie, e, ktorý má veľmi náročný program a napriek tomu dokázal s nami byť až do konca tohoto stretnutia. Chcem mu e, odovzdať svoje poďakovanie a, a hold za to, že nás sprevádzal. Priatelia, až do budúceho stretnutia vás chcem poprosiť. Poprosím e, sekretariat Európskeho parlamentu, aby prostredníctvom funkcionárov národných parlamentov um, doručil každému z vás túto správu, správu z, z, tej, z tej skupiny riadenia, tej riadiacej a koordinačnej skupiny Európskeho parlamentu, e, ktorý, tým výborom, ktoré majú na starosti vzťahy s Európskym parlamentom v národných parlamentoch, pretože to, ne, to, to, nie, to, to nie je o tom, aby sme to doručili administratíve a sekretariátu jednotlivých parlamentov. Tam to nemá čo sedieť. Je dôležité, aby to bolo na stoloch predsedu každého jedného z týchto snemovní a z týchto parlamentov a zároveň, aby každý jeden z vás mal ospravedlňujem sa, nechcem hovoriť len o francúzštine, ale o flamčine, napríklad v Belgicku to musí o oboch jazykoch. Je naozaj veľmi dôležité, aby každý jeden z vás mal túto skúsenosť a aby e, ste naozaj si mali možnosť prečítať ten dokument, ktorý má 7-8 strán, aby ste veľmi dobre vedeli, aký je náš pohľad, aby ste vedeli k tomu vyjadriť, aby ste e, mali možnosť v podstate pochopiť, eh, aká je tá intencia Európskeho parlamentu a zároveň, aby ste s tým boli čo najlepšie oboznámení. No a s, s tým sa s vami lúčim, želám vám veľmi šťastnú cestu domov do vašich eh, krajín. Ďakujem pekne.